chers collègues, nous ouvrons euh, cette. Euh, Vážení kolegovia, otváram dnešné zasadnutie. Budeme pokračovať v našom programe, tam, kde sme prestali včera. Poprosím vás, aby ste sa utíšili, aby sme mohli pracovať. Dnes do obedu by som chcela začať tým, že sa spravedlním mene pána Gustavsona, nášho predsedu, príde neskôr, asi o hodinu a pol, o, príde trošku teda neskôr, a, ale bude tu, keď budeme diskutovať s írským predsedníctvom. Takže teraz na začiatok e, sa pozrieme na bod 9 nášho programu. Je to správa pani Cornelisen z vlastnej iniciatívy a týka sa práv žien v pristupujúcich krajinách Balkánu. Tretieho oktobra 2011 bolo prijaté rozhodnutie vypracovať túto správu z vlastnej iniciatívy. Bola predelená pani e, Cornelisen za zelených. Je to veľmi závažná otázka e, práva žien v týchto pristupujúcich alebo krajinách Západného Balkánu, ktoré by radi pristúpili k EÚ. Takže tešíme sa na diskusiu, ktorá nás čaká s pani Cornelisen a týmto už jej odovzdávam aj slovo. Ďakujem, pani predsednička. E, Veľmi som sa tešila, teším sa na túto diskusiu. Naplánovala som túto e, správu z vlastnej iniciatívy, respektíve som ju plánovala už mnoho rokov. A nakoniec máme tu prvú diskusiu a e, respektíve teda e, mali sme príležitosti viesť už dlhé diskusie a samozrejme, ja rozumiem, že teraz počas tejto debaty nemôžu to byť e, všetci, vrátane niektorých e, tieňových spravodajcov, pretože sú ďalšie e, stretnutia, ale my sme teda o tomto už dosť podrobne diskutovali. Som navštívila rôzne krajiny na Balkáne a tiež sme mali stretnutie vo výbore AFED a počas rokov sme možno eh, boli takí trošku znepokojení, že sa nedosiahol veľký pokrok, ale myslím si, že za tie posledné roky eh, ten pokrok tam je a že eh, práva je tu snaha ochraňovať práva žien, zraniteľných skupín, skupín LGBT a tak ďalej Balkán by mal byť e, súčasťou EÚ e a samozrejme e, na to, aby, sa, aby k tomu tak došlo, je potreba splniť tieto podmienky. Práva žien veľmi ľahko sú zanedbávané eh, v mnohých diplomatických, eh, popri rôznych ostatných eh, diplomatických otázkach. Samozrejme, každá z týchto krajín Balkánu má ďalšie závažné otázky, ktoré sa dostávajú do popredia, ktoré potom zatlačajú ostatné alebo vytlačajú na okraj iné veci a preto by bolo potreba, aby sa naša pozornosť tiež zamerala na práva e, žien. E, tá najdôležitejšia vec e, v týchto krajinách je implementácia, pretože väčšina legislatívy už bola prijatá, ženy majú práva, ale mm, vo väčšine krajín ich nemôžu využívať. A bolo povedané, možno, respektíve jeden človek z jednej organizácie pre občianskú spoločnosť povedal, že áno, naše, naša krajina je rajom pre ženy. ale je to bohužiaľ iba na papieri. Ja som sa stretla s mnohými e, zástupcami e, občianskej spoločnosti, s poslancami, predstaviteľmi vlády a ak by ste e, chceli mať prístup k dokumentom z týchto stretnutí, tak sa na mňa obráte tiež. Sme v Sarajeve v októbri mali e, seminár e, s e, predstaviteľmi občianskej spoločnosti, s poslancami, vládnymi zástupcami z tohto regiónu. A ja by som rada poukázala na to, že by sme sa mali sústrediť na implementačné mechanizmy. A na to som sa teda zamerala aj ja E, konkrétne v tejto správe, e, jednak e, tak všeobecne pre všetky krajiny, ale aj potom špecificky pre každú krajinu, aby to bolo adresné, aby to, pretože ak sa niečo adresuje všetkým krajinám, tak potom to možno sa s tým tie jednotlivé krajiny nestotožnia, respektíve to nie je dostatočne adresné tiež vo výbore AFET sme o tomto diskutovali a naďalej tie diskusie budú e, prebiehať. E, ja dúfam, že keď sa táto správa schváli, teda dúfam, že k tomu dôjde ešte v apríli, respektíve, pardon, pred júnom, e, ak nie, tak to bude potom možno trochu zvláštne, pretože Chorvátsko už nebude prístupovou krajinou, takže máme tu taký tento termín pre prijatie správy a ja sa budem snažiť, aby e, som e, si dobre vykonala svoju správu v mene nášho výboru aj v mene týchto prístupových krajín. A už sa teším na našu diskusiu. Merci, madame le rapport. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. otváram teda diskusiu. Pani Boskot, potom pani Bauer. Um, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dobré ráno všetkým. Áno, tu som, tu som. Um, ja e, som v AFETE zodpovedná za stanovisko k, tomu, k tejto správe. Najskôr by som sa chcela nájsť čo najsrdečnejšie poďakovať Maraj. Um, odviedla obrovský kus práce. V AFETE sa táto téma takisto dostane na program e, rokovania. My o tom budeme hlasovať 4. marca. Ja e, súhlasím v mnohých bodoch s Maraj Kondelis, pretože si, si myslím, že je to skutočne veľmi dôležité, aby sa koncentrovala na konkrétnu realizáciu jednotlivých bodov. E, pretože je to vždy veľmi pekné, keď je niečo dobre napísané, je to na papieri, je to dôležitý krok, ale tá skutočná práca tkvie v tej skutočnej realizácii. No a len potom, keď sú tie práva viditeľné v praxi, len potom nám to niečo prinesie. Správne je samozrejme vytvoriť aj isté povedomie týkajúce sa práv žien. Dobre, štatistiky tie sú e, významné, pretože keď toto nie je v poriadku, tak je veľmi ťažké dostať eh, nejaké konkrétne údaje o tejto téme, napríklad mm, násilie páchané na ženách a tak ďalej. Mm, my sme o tom hovorili, my sme hovorili tiež o tej dôležitej úlohe civilných, eh, civilnej spoločnosti, keď ide o to, aby sme sa postarali eh, pre, navrhovať realizáciu týchto práv na, tej správne, na tom správnom základe. Dôležité tiež je, že práva žien sa dostanú do centra pozornosti aj v rámci jednotlivých rokovaní, pretože veľmi často vidíme, že keď vidíme návrhy komisie, že tam majú jeden, dva oceky venované právam žien a pritom e, ženy tvoria polovicu, polovicu obyvateľstva. A tak je to aj na Balkáne, takže je to skutočne veľmi dôležité, aby bolo viac finančných prostriedkov k dispozícii, tak aby sme sa mohli postarať o to, aby sa rešpektovali a presadzovali práva žien. E, ženy e, takisto musia byť pritom, keď sa budú tvoriť nové a budovať nové demokracie. Musia byť vtiahnuté do diania, musí sa s nimi rovnako zaobchádzať. A ich úloha a spoluúčinnosť žien, nuž, aj na trhu práce, v politike, v hospodárstve, to to je aj jeden bod ešte v mojom stanovisku. Toľko som chcela k tomu povedať a teším sa na spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem. Pani Boskurt. A teraz má slovo pani Bauer. Thank you, Elizabeth. Uh, on behalf of... Ďakujem, Elizabeth. V mene Jaroka, pani Jaroka, ktorá je tiňou spravodajkyňou, by som sa chcela poďakovať pani Cornelisen za správu. A v tejto súvislosti by som chcela poukázať e, na dve veci, e, ktorým by sa Lívia chcela venovať. A samozrejme, plne e, súhlasím s tým, čo tu odznelo. Jedna z tých otázok je obchodovanie s ľuďmi. Minulý týždeň bola vydaná správa OSN o e, obchodovaní s ľuďmi, ktorá ukazuje, že regionálne obchodovanie s ľuďmi je pravdepodobne e, najzávažnejšou otázkou a vnáša regióne vrátane strednej Európy e, najdôležitejším zdrojom obchodovania s ľuďmi je Balkán. Takže z tohto pohľadu mám pocit, že poukázať na otázku obchodovania s ľuďmi je naozaj veľmi dôležité. Pretože v tomto regióne. Už veľmi dlho, dlhé roky vieme, že e, sa to stalo veľmi závažným organizovaným e, zločinom, ktorý prekvitá a e, ktorý dá sa povedať, atakuje celý náš systém zamestnávajú súdny policajný aparát a preto e, by som chcela e, v mene Lívie povedať, e, že by sme chceli túto otázku zdôrazniť. A druhá otázka. Vieme, že mnoho obetí obchodovania s ľuďmi pochádza z rómskeho prostredia ale samozrejme nie len odtiaľ, je to tiež extrémna chudoba, veľmi zlé podmienky, ktoré eh, vedú častokrát eh, k obchodovaniu s ľuďmi a preto by som chcela zdôrazniť, že že napriek tomu, že táto správa je skutočne komplexná, radi by sme tiež zdôraznili ešte aspoň tieto eh, dve ďalšie otázky. Ďakujem pekne, Edith, za doplnenie informácie aj za analýzu. A slovo dovzdávam pani Keva. Ďakujem pani predsednička. Ako tieňová spravodajkynia za SAD by som sa chcela poďakovať Marie Cornelisen za túto komplexnú správu o inštitucionálnych eh, mechanizmoch eh, pre rodovú rovnosť v prístupových krajinách Balkánu. Zatiaľ nemôžem ešte eh, sa k tomuto detailne vyjadriť, pretože som to čo teraz dostala, ale som veľmi rád, že s nami o to podelila. Myslím si, že E, výročná, e, výročné, e, teda teším sa na túto našu diskusiu. Veľmi dlhé debaty už tiež prebehli a musím povedať, že plne súhlasím so spravodajkyňou, že väčšina legislatívy už bola prijatá. Možno, že som veľmi silná zastankyňa kvotových systémov, takže by som sa viac uberala tým smerom, ale tá implementácia E, implementácia legislatívy zatiaľ chýba. Preto e, Márie veľmi dobre e, zdôrazňuje, že sa musíme zamerať na, na túto vec. V tomto regióne za posledné desaťročie prebiehajú veľmi veľké zmeny a ženy sú mnohokrát obeťami zmien, ale častokrát sú tiež veľmi úspešnými um, osobami, ktoré menia to prostredie, ktoré sa tiež dostávajú do rozhodovacích e, funkcií, ale zatiaľ to nie je dostatočné. E, podobne je to tak aj u nás v ďalších e, krajinách v Európskej únii. Tiež častokrát tá komplexná implementácia legislatívy nie je dostatočná. A ja by som sa ja by som bola za to, aby e, sme sa tiež viac zamerali na zastúpenie e, žien na pracovnom trhu a na e, platové rozdiely medzi mužmi a ženami. Toto sú otázky, ktorým sa naozaj častokrát venujeme a mali by sme ich zdôrazniť aj v tejto správe. A čo môže urobiť EÚ, čo môžeme my urobiť? Myslím si, že by sme mali zdôrazniť podporu rodových aspektov v týchto e, krajinách. Ak sa to teda dá, e, bola by som e, zástupkyňou takýchto pol- rodových politík zo strany EÚ, presadzovania takýchto politík, takže chcem sa poďakovať ešte raz spravodajkyni za to, že sa podelila s nami o túto správu, tento dokument a teším sa na našu debatu. A ešte takmer som zabudla, E, pozrela e, som si túto správu krajinu po krajine, som si prešla a môžem povedať, že e, nie som úplne spokojná s tou situáciou v Chorvátsku. Hovorila som s pozorovateľmi z Chorvátska, máme ich v našej skupine SAD a uh, oni neúplne súhlasia s tým všetkým, čo je napísané v správe, ale ja teda predložím niektoré pozmenujúce návrhy aj vzhľadom na to, že vlastne zajtra už Chorvátsko vstupuje uh, do EÚ, respektíve sa uzavrú uh, rokovania a preto teda predložím pozmenujúci návrh tejto otázke. Madam Kieva, mohli by ste nám upresniť tú vašu pripomienku ohľadom Chorvátska, čo ste hovorili? Váš spravodajca nebol spokojný s tým ocekom, kde sme mu gratulovali Chorvátsku, alebo s tým ocekom, kde sa hovorilo o tých vysokých očakávaniach. Áno, presne ten, že tie očakávania boli vyššie že teda už e, e, pokiaľ ide o prijatie aký komunitér, ale nie, že by teda to tam chýbalo, ale e, aby sa pokračovalo v tej práci, ktorá sa už odviedla v oblasti rodovej rovnosti. Ale ja to teda vložím do toho pozmeňovacieho návrhu, aby to bolo jasnejšie. Merci. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, skôr ako odovzdám slovo komisii, ja sama by som eh, chcela vyjadriť niekoľko pripomienok k tejto správe. Predovšetkým chcem poďakovať a poblahoželať pani Cornelisen za to, že sa pustila do tejto problematiky, pretože môj pohľad je taký, že ak otvoríme Európu všetkým krajinám Balkánu, tak musíme mať rovnakú ochotu e, v týchto krajinách e, e, zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami, ako je to v európskych krajinách. Takže u mňa ani nejde o to, že sú tu nejaké minimalistické ciele, ale o to, aby sa naozaj tá istá celá kompletná politika, tak ako to očakávame, uplatňovala vo všetkých štátoch. A preto Áno, pochopila som tú analýzu o, o tej slabej možnosti žien prístupu na trh práce. Nemyslím si, že je nutné bojovať o to, aby ženy mali ľahší prístup na trh práce, ale aby mali aj rovnaké platy, ale aj rovnaký prístup k kariérnemu rastu. Je to v podstate akýsi triptych práce žien prístup k práci, rovnaká mzda a rovnaké možnosti kariérového rastu. To musíme požadovať v tejto politike rovnosti pre všetkých občanov voči tým krajinám, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie. A mám pocit, že to je veľmi dôležitý aspekt a predložím pozmenujúci návrh v tomto duchu, tak aby sme my neznížili tú našu víziu na minimum toho, čo môžeme požadovať, ale aby naozaj rovnosť a sociálna spravodlivosť a rovnosť všetkých občanov bola vyjadrená v tých našich vlastných požiadavkách. A potom by som ešte chcela zdôrazniť, a plne súhlasím s tým, čo povedala pani Bauer o tom, že je nutné upriamiť pozornosť špecificky na to, čo sa deje v oblasti obchodovania s ľuďmi a predovšetkým obchodovania so ženami v tejto oblasti. To je podľa mňa nevyhnutnou súčasťou tejto správy. Ďakujem pekne, pani Cornelisen. Ak e, sa už nikto nehlasí do diskusie, tak rovno odovzdám slovo Európskej komisii. Katia Desadler za Európsku komisiu. Nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Katia Desadler, mám v kompetencii sociálnu politiku, otázky zamestnanosti, vrátania rodovej rovnosti v rámci DG rozširovanie a e, my takisto vítame tento návrh správy o právach žien na Západnom Balkáne. Takisto súhlasíme s tým, že je potrebné zamerať sa na implementáciu legislatívy. Je dobré, že už sú schválené zákony, to vítame, avšak vidíme z našej strany aj to, že ich uplatňovanie veľmi často zaostáva. A preto šírenie osvety, tak ako ste spomenuli, je veľmi dôležité. My sme sa snažili a snažíme sa podporovať to cez naše predprístupové nástroje aj použitím možnosti TAIEX, Organizujú sa rôzne podujatia a snažíme sa aj vyškoliť e, štátnych úradníkov týchto krajín, aby sme im pomohli pri implementácii už schválenej legislatívy. Hoci je jasné, že v našej správe o dosiahnutom pokroku nemáme toľko odsekov o rodovej rovnosti vo všeobecnosti, avšak myslím si, že môžem povedať, že máme pravidelné kontakty napríklad s neovládnymi organizáciami, ktoré pracujú priamo v teréne, ako aj so štátnou správou a regionálnou samozprávou týchto krajín. Takže samozrejme my vládne organizácie sú veľmi aktívne v tejto oblasti a môžem vás informovať len o tom, že teda moji kolegovia, ktorí majú na starosť jednotlivé krajiny, majú kontakty s nimi a zistujú, aká je aktuálna situácia. Takisto môžem s potešením povedať, že v návrhu správy sa hovorí o skúsenosti ombudsmana v Chorvátsku pre rodovú rovnosť. Tieto skúsenosti je možné potom podeliť aj s ostatnými krajinami v regióne a určite e, chorvátske orgány budú viac ako ochotné sa podeliť o svoje skúsenosti, keď budú pomáhať iným krajinám v regióne v ich prístupovom procese. Možno špecificky k jednotlivým krajinám, ak dovolíte. Čo sa týka Albánska, chcem len spomenúť na tú 30-percentnú kvótu pre ženy v politickom rozhodovaní. Kolegovia mi povedali, že to je trošku také zavádzajúce, pretože táto kvóta sa uplatňuje len na volebné zoznamy jednotlivých strán, čiže táto kvóta sa neuplatne už napríklad na zastúpenie žien vo vláde napríklad. Mm, takže možno tak, ako je to sformulované teraz v správe, je trošku zavádzajúce. Kolegovia mi takisto povedali, že v Albánsku už existuje komisár pre prípady diskriminácie od roku 2010 a že tento komisár má v kompetencii aj e, rodové otázky, takže možno ten bod 9 by bolo možné preformulovať a zdôrazniť viac tú skutočnosť, že je potrebné zabezpečiť, aby prípady diskriminácie z dôvodu rodovej rovnosti boli primerane riešené zo strany tohto komisára pre ochranu pred diskrimináciou. Chorvátsko tu vás môžem informovať o tom, že legislatíva boja proti diskriminácii už bola schválená v chorvátskom parlamente, a to v septembri v Lani. A takisto zosúľadujú legislatívu v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci a to by sa malo zrealizovať veľmi skoro. Komisia analýzuje návrh e, zákona v tejto veci a naozaj očakávame čo skoro dobré správy z Chorvátska. Čo sa týka Čiernej hory, všimla som si, že sa tu samozrejme hovorí o kapitole 23 súdnictvo a základné práva, čo je veľmi dôležitá kapitola. A v tomto zmysle návrh správy je dobre načasovaný, pretože asi viete, že orgány Čiernej hory pripravujú akčný plán, kde sa špecificky rieši otázka rodovej rovnosti. Takže naozaj potrebujú prijať konkrétne opatrenia na zabezpečenie uplatňovania rodovej rovnosti v praxi v Čiernej hore. A takisto sme od nich žiadali, aby robili, prijali lepšie opatrenia šírenia osvety, predovšetkým čo sa týka zamestnanosti a zastúpenia žien vo verejných funkciách. Čiže to boli odporúčania a v tomto kontexte môžem povedať, že kapitola 19 sociálna politika a zamestnanosť je kontexte rodovej rovnosti rovnako dôležitá. Ešte jedna pripomienka k Srbsku. Už v Srbsku sú zavedené mechanizmy. Komisár pre ochranu rovnosti, príležitosti a riaditeľstvo pre rodovú rovnosť na ministerstve práce je takisto funkčné. Takže nie je potrebné už takéto mechanizmy vytvárať pretože už existujú. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne komisii za všetky upresnenia. A ako ste povedali, a to veľmi dobré, a zúraznili to aj mnohí kolegovia, máme princípy, ktoré sú vyhlásené a potom je realita v teréne. A hneď odovzdám slovo pani spravodajkyni, pretože Myslím si, že po tom, čo som videla, že naozaj sa pustila do toho, ako to vyzerá v teréne, aby sa veci posunuli vpred. Asi súhlasí so mnou s tým, že nestačí do, mať len princípy, treba mať aj realizáciu v praxi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za veľmi podrobné a dôkladné pripomienky. Zareagujem na zo pár z nich obchodovanie s ľuďmi, to spomenuli viacerí vystupujúci. Myslím si, že je veľmi dôležité uviesť to v správe a myslím si, že by sme sa naozaj mali snažiť zamyslieť sa nad tým, čo presne potrebuje nejaká krajina robiť, aby mohla bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi. Nie len tak vo všeobecnosti povedať, to je veľký problém, treba ho vyriešiť, ale povedať, to je veľký problém a toto presne musíte robiť preto, aby ste ho vyriešili. A dúfam, že v tomto zmysle budú predložené dobré pozmenujúce návrhy, tak by som ich mohla zakomponovať. Organizovaná trestná činnosť, áno, som veľmi rada, že Lívia Jaroka bola jednou z tieňových spravodajkyň a určite predloží vynikajúci text na tému integrácie romského obyvateľstva. Do tejto správy pani Kleva a jej pripomienky a o tom, že niektoré členské štáty EÚ takisto dosť zaostávajú s presadzovaním určitých práv. Áno, má pravdu. Ja mám niekedy pocit, že e, pre každú z našich krajín by sme každý rok mali pripravovať správu o dosiahnutom pokroku, ale žiaľ, to nie je realita. To však neznamená, že sa nepotrebujeme zamerať na to, čo môžeme robiť pre všetky prístupové krajiny. Čo sa týka Chorvátska, Áno, viem, počula som, že už na tom pracujú a som veľmi rada, ale bola by som na, za to, aby sme to tu nechali, až kým to nebude hotové a potom to môžeme jednoducho vypustiť kedykoľvek ešte do plenárky. V podstate ja dúfam, že mnohé z týchto kritických bodov jednoducho budeme môcť vypustiť, pretože e, v priebehu najbližších mesiacov e, krajiny to už realizujú Mm, to bude dobre, čím menej tu budeme mať tých kritických pripomienok, tým lepšej situácii budú ženy. Uh, som rada, že Európska komisia nás podporuje v tom, že uh, uh, napríklad v Chorvátsku chce upozorniť na dobré, dobrý postup, osvedčené postupy ohľadom práce ombudsmana. V posledné roky som naozaj mala veľmi dobrú spoluprácu s nimi a je to naozaj jeden z nástrojov, ktorý asi najlepšie funguje zo všetkých, ktoré som zažila. Čo sa týka Albánska a kvót, áno, určite je potrebné to skonkrétniť v texte. Chcela som len zdôrazniť toľko, že my tu nehovoríme, že sme za alebo proti kvótam. Hovoríme o tom, že ak krajina už má legislatívu, tak tá by sa mala náležite uplatniť v praxi. Pretože predovšetkým v Albánsku máte legislatívu, ktorá je e, orientovaná na výsledky v tom zmysle, že na volebných zoznamoch majú byť e, ženy, ale samozrejme, som hovoril o 30 tej kvote, ale samozrejme, e, realita je ďaleko za tým. Takže chcem tým povedať, ak máte kvóty, tak ich aj uplatňujte. Teším sa na pozmenujúce návrhy a určite E, v končnom dôsledku sa dopracujeme aj vďaka ním k veľmi dobrej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Cornelisen, pani spravodajkyni, ďakujem tieňovým spravodajcom, spravodajkyňam aj kolegom, ktorí dnes ráno vystúpili na túto tému, ktorá nám všetkým leží na srdci. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 28. januára o 17. hodine. Takže ďakujem vopred, že do 28. januára do 17. hodiny predložíte svoje pozmenujúce návrhy. Potom preštudujeme e, pozmenujúce návrhy 18. a 19. februára 2013, tak aby sa hlasovalo na výbore pre ženy 20. marca 2013 a veľmi pravdepodobne táto správa pôjde na plenárnu schôdzu v máji. Takže ďakujem za to, že ste si tieto termíny poznamenali. A poďme teraz na desiatý bod dnešného dopoludnejšieho programu, bod 10. Stratégia pre primerané bezpečné a udržateľné dôchodky. Naša spravodajkyňa vo výbore pre ženy je Regina Bastos, ktorej vopred ďakujem, že sa pustila do tejto práce Zodpovedným gestorským výborom tejto správy je výbor pre zamestnanosť a, seri, a Ria Omen Riten ako spravodajkynia, hlavná spravodajkynia sleduje vývoj tejto správy. 23. apríla koordinátori rozhodli, že pre výbor pre ženy pripravíme stanovisko o tejto správe. A teda okamžite odovzdám slovo pani Regine Bastos. Muito obrigada, Elizabeth, presidente em exercício. Um... Ďakujem, Elizabeth, ďakujem aj pani predsedničke nášho výboru. V tomto návrhu správy chcem upozorniť na jednu skutočnosť, ktorá nám je vlastne všetkým známa a to, uh, je vek obyvateľstva. Obyvateľstvo starne a toto tvorí silný tlak na naše dôchodkové systémy, aj financovanie udržateľnosti eh, dôchodkových systémov vo všetkých členských štátoch. Preto eh, že my preto nevieme ešte poriadne zaobchádzať s touto situáciou a preto musíme prioritne prispôsobovať dôchodkové systémy a pritom zohľadňovať demokratický a hospodársky vývoj v Európe. V mojom návrhu správy počiarkujem najdôležitejšie výzvy týkajúce sa žien, ich kariéry a negatívnych dopadov na dôchodky. Hovorím tu tiež o rozdieloch, ktoré existujú medzi ženami a mužmi, týkajúce sa ich platov, takisto čo sa týka e, ich kariér a čo sa týka e, práce na čiastočný úvezok. My e, sa nachádzame v prvom desaťročí momentálne 21. storočia a Máme tu obrovské rozdiely medzi mužmi a ženami a preto je dôležité, aby e, sa e, v to, e, tu počiarklo, že je mimoriadne dôležité zrušiť rozdiely v platoch, v odmeňovaní mužov a žien. A samozrejme takisto ženy či muži, ktorí sa starajú o deti alebo sa starajú o iných rodinných príslušníkov. Takže tieto, e, tieto časy by mali byť takisto zohľadnené pri výpočte dôchodkov. Ja si spomínam, že komisia e, hovorila o takých bónusoch, o tých bóny pre jednotlivé osoby, to, že by dostali nejaké bony za tie časy starostlivosti o deti či iné, e, či iné osoby e, im blízke, teda o iných rodinných príslušníkov. V mnohých členských štátoch sa to už realizuje. Ja si myslím, že je dôležité urobiť ešte ďalšie opatrenia, opatrenia, ktoré by viedli k zodpovednému východisku a my tu musíme skutočne zohľadniť e, situáciu v jednotlivých členských štátoch. Ja urobím niekoľko návrhov, e, ktoré budú odpovedať aj tým, ktorým, e, ktoré predložila komisia Bielej knihy. knihe. Prvý návrh nastaviť, nastaviť dôchodkové systémy na nové očakávania, dožitie, na, na, na nové dožitie sa. Musíme tu zrovnoprávniť ženy a mužov, pretože ženy sú stále ešte znevyhodňované aj pri prístupe k dôchodkom, aj pri uh, odmeňovaní. A potom uh, je tu otázka aktívnej staroby. Uh, Takisto by sa malo prispôsobiť dôchodkový rok žien a mužov tak, aby e, títo mohli ešte e, pracovať do vyššieho veku. Ďalšie, dvo, ďalší dôležitý návrh. Vývoj alebo vytvorenie dodatočných e, alebo doplnkových dôchodkových systémov aby mohli príslušne žiť aj po odchode z aktívneho života. A potom e, tu je otázka postupu. Tu ide lehotu, o lehotu e, k podávaniu pozmeňovacích návrhov 25. januára je piatok E, toto treba zohľadniť. Takže toľko e, k mojej správe a očakávam teraz na stimuli z vašej strany a ďakujem vám za spoluprácu. Merci a Madame Bastos. Ďakujem pekne, pani Bastos. Takže pani Klivety, tieňová spravodajkyňa pre skupinu SAD, požiadala o slovo a potom pani Bauer e, za skupinu EPP. Pani. Ehm, ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že je to pravdepodobne jedna z najdôležitejších správ. Samozrejme, všetky správy sú dôležité, ale je pravda, že toto je naozaj tá najdôležitejšia správa, pretože je v záujme všetkých našich európskych občanov. Ako môžeme vidieť aj z toho spôsobu, akým sa tomuto venuje komisia, je sú tu jasné obavy, zreteľné obavy, ako nájsť riešenie na tento problém. E, je to téma, ktorý sa venuje nielen Európsky parlament, samozrejme my áno, pretože je to náplňou našej práce, ale Európska komisia už má aj bielu, aj zelenú knihu, ktorá sa venuje otázke dôchodkov a už sme počuli aj od komisára Andora e, vyjadrenie k tejto téme a e, som presvedčená o tom, že musíme hľadať riešenie. Chcela by som povedať niečo k názvu tejto témy, tejto správy, program pre primerané, bezpečné, udržateľné dôchodky. E, toto je naozaj dôležité, dôležité nie len pre e, súčasnosť, ale aj pre budúcnosť. E, samozrejme, musí to byť na programe teraz, ale určite sa k tomu budeme vrácať aj neskôr aj neskôr. A po druhé, rada by som nadviazala na to, čo povedala pani Bastos a možno aj dodala zo pár bodov, pretože vlastne taká je aj moja úloha tieňovej spravodajkyne. Naša kolegyňa hovorila o tej skutočnosti stárnutia, o tom, že je to v súčasnosti závažný problém. Ale myslím si, že e, toto vyjadrenie e, alebo vyhlásenie musí byť aj potvrdené. Myslím si, že to, že máme dôchodky, že je to vlastne právo, e, ktoré si e, ľudia prácou vydobili. E, takže máme tu vlastne dve veci. Na jednej strane je tu dlhšia premerná dĺžka života, starnutie, aktívne starnutie a na druhej strane dôchodky a to znamená vlastne e, ľudia, ktorí prispievali do systému e, počas celého e, života, pracovného života, aby mali potom nárok na tie primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky. Ja plne podporujem to, čo povedala spravodajkyňa o nasledujúcej, o, o, o téme platových rozdielov. Samozrejme, to je veľmi dôležitá téma, ktorej sa musíme venovať. A pokiaľ ide o návrhy, z mojej strany eh, ako tieňová spravodajkyňa si myslím, že by sme mali zájsť ďalej. Samozrejme, eh, chápem to, čo povedala eh, spravodajkyňa ohľadom závislých osôb, ale tiež by sme mali nájsť riešenie pre ľudí, ktorí pracujú v domácnosti. Mám, môžem vám dať príklad. Uh, bol vypracovaný dohovor e, Svetovou organizáciou práce o domácej práci, respektíve práci v domácnosti, ktorý definuje prácu v domácnosti ako prácu, ktorú vykonáva osoba pracujúca v domácnosti a je to práca, ktorá je vykonávaná vykonávaná nepretržite, e, respektíve e, na takej priebežnej báze, ale mala by byť vykonávaná v adekvátnych podmienkach. To znamená, e, Eh, bohužiaľ v súčasnosti eh, tomu tak zatiaľ nie. Mnohokrát ženy vykonávajú eh, túto prácu v neadekvátnych podmienkach a v podstate vlastne tiež finančne strácajú, pretože to nie je potom zohľadňované v ich dôchodkoch. A preto je dôležité vyslať jasný signál všetkým ženám v Európe, Eh, o tom, že hľadáme riešenie eh, tak, aby aj táto práca v domácnosti bola dostatočne zohľadnená aby sme jej venovali mm. dostatočnú pozornosť. A ďalšia otázka, ktorá je e, veľmi prítomná v niektorých krajinách, napríklad aj v mojej, v Rumunsku, e, je to, že ľudia, e, hlavne ženy, si teraz hľadajú prácu v zahraničí. E, máme nejaké štatistiky nezamestnanosti doma, ale no, častokrát, keď ľudia odchádzajú do zahraničia, tak si možno nájdu prácu, ale nie vždy je legálna. A to potom sa samozrejme odrazí na ich dôchodkoch. A je veľa žien v takejto situácii. A preto by som povedala, že je to tiež dôležitá otázka, ktorej by sme sa mali venovať. Chcela by som poprosiť všetkých kolegov, aby porozmýšľali nad rôznymi typmi dôchodkov, ktoré existujú v ich krajinách, aby sme videli, aká je prax, aby sme um, mohli vlastne nájsť uh, to ideálne riešenie pre všetkých. Ďakujem a pani Bauer a potom pani Cornelisen. Ehm, chcela by som sa len spýtať eh, pani Bauer, či by som mohla si vziať slovo teraz, pretože musíme odísť do AFETu a hovoriť o Macedónsku. Takže pani Cornelisen, ďakujem pekne. Ehm, myslím si, že toto stanovisko, táto správa eh, sa týka veľmi dôležitých otázok ehm, v pracovných životoch e, mužov aj žien, e, samozrejme tento dôchodkový systém, e, bezpečný, udržateľný, ale zároveň aj podpora rovnosti. A ja nie som úplne presvedčená, že vytvorenie rovnakého e, alebo stanovenie rovnakového, rovnakého veku odchodu do dôchodku by bolo prospechom e, pre, e, pre obe pohľavia, najmä pre ženy. Samozrejme, treba bojovať proti diskriminácii, vekovej diskriminácii, ktorá je závažným problémom, predovšetkým pre staršie ženy. Tie už nikto nezamestná. A tiež je veľmi potrebné e, robiť niečo s zariadeniami starostlivosti, pre starostlivosť, e, pretože naozaj sú tu veľké škrty v zdravotníctve, e, v, v starostlivosti o deti a sú ženy, ktoré sú po 50 po 60 a starajú sa teraz aj o svojich starších príbuzných alebo o deti, o vnúčata a je pre nich veľmi ťažké potom zostať na pracovnom trhu. Takže e, tieto dve veci by som potom rada dodala v tom pozmeňovacom procese. A inak už len ďakujem spravodajkyni a teraz už skutočne musím ísť. Ďakujem pekne pani Cornelisen a teraz pani Bauer ako posledná rečníčka. Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať eh, Regine eh, za túto správu, za toto stanovisko. Teda. Eh, táto téma je skutočne veľmi komplexná a z, tejto, z tohto stanoviska aj z toho, čo tu odznelo, tu vyvstali naozaj základné otázky. Je treba obhajovať ženy na pracovnom trhu, s tým súhlasím, pretože je jasné, že je 39%, ktoré sú prítomné na pracovnom trhu. A preto za ich práva treba bojovať, ale nemôžeme začať riešiť riešiť e, otázku dôchodkov až vtedy, keď k tomu dôjde, až vlastne keď dôjde k tomu odchodu do dôchodku. E, musíme hľadať možnosti pre napríklad možno nejaké e, doplnkové e, školenia, nejakú doplnkovú prípravu, vzdelávanie mm, sme si vedomí, že aj v tomto parlamentnom výbore už sa povedalo, že v domácnostiach e, sa, by sa e, dosiahlo 30 HDP, ak by sa to bralo do úvahy a treba si uvedomiť, že aj keby sme toto nebrali teda e, do úvahy, samozrejme musíme za E, systém, za, za dôchodkový systém, musíme ho obhajovať, musíme ho podporovať. A napríklad vdovský e, dôchodok, alebo potom ženy, ktoré sa starajú o deti, tak vlastne potom strácajú, e, strácajú na svojich dôchodkoch za to obdobie. A potom ďalšia téma, ktorej by som sa chcela venovať, na ktorú by som chcela poukázať, tiež sa týka dôchodkov u nás e, sme mali rozhodnutie, bol, respektíve bolo rozhodnutie parlamentu, že e, e, ľudia, ktorí majú veľmi nízke dôchodky, dostanú tzv. taký vianočný príspevok, ale iba tí ľudia, ktorí žijú v tej krajine. Ale teraz mnohí ľudia cestujú, aj starší ľudia a nemalo by sa takto diskriminovať na základe E, trvalého bydliska. Myslíme si, že tiež e, systém e, dôchodkov by nemal stavať takéto nejaké prekážky a diskriminovať. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, pani Bauer. Na dve minúty dostáva slovo komisia, tak aby naša pani spravodajkyňa potom mohla ukončiť túto tému. Pán Zagorský za Európsku komisiu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za v podstate spotvrdenie tých hlavných odkazov komisie, ktoré sme dali do Bielej knihy. Uplynul skoro rok, odkedy sme predstavili túto Bielu knihu a veľmi stručne môžem povedať, že sme dosiahli určitý pokrok v uplatňovaní opatrení od vtedy. V máji komisia spolu s Výborom pre sociálnu ochranu prijala správu o rovnosti dôchodkov, kde okrem iného sa podáva aj dôkladná analýza rozdielov v dôchodkoch a takisto nám namodelovali mieru náhrady dôchodku pre osoby, ktoré majú dlhé prerušenie kariéry, napríklad v dôsledku starostlivosti o dieťa alebo práci na čiastočný úvezok. A v tejto správe jasne sa hovorí o tom, že je tu problém v rámci dôchodkových systémov, ktoré existujú skoro vo všetkých členských štátov EÚ, že kariérové v podstate e, prerušenia majú dopady, negatívne dopady na nárok na dôchodky. E, spolupráci s Európskou sieťou odborníkov pre rodovú rovnosť komisia pripravuje dôkladnú správu o rodových rozdieloch v dôchodkoch. E, o tej sa potom bude diskutovať na úrovni členských... Teda diskutovalo minulý týždeň e, skupina Výbor pre sociálnu ochranu, pre indikátory a tá správa bude ukončená v nadchádzajúcich mesiacoch. E, takisto v rámci európskeho semestra za rok 2012 viacero členských štátov dostalo odporúčania, e, aby dali e, na rovnakú úroveň vek odchodu do dôchodku pre mužov a ženy. A od schválenia Bielej knihy môžem povedať, že dva ďalšie členské štáty, ak sa nemýlim Polsko a Slovinsko, schválili legislatívu o ekvalizácii, o v podstate zrovnoprávnení dôchodkového veku. A ešte k tomu, čo povedala pani Karnelisen, áno, uvedomujeme si veľmi dobre to, že rovnaký dôchodkový vek pre mužov a ženy, ako aj všeobecné predlženie dôchodkového veku, ktoré by malo zohľadniť dlhšiu, e, dlhší, dlhší, život, e, dlhší život ľudí, by nemalo znevýhodniť ženy. A preto v tej bielej knihe vyzývame k holistickému prístupu, aby sa vyvážila otázka pracovného veku a dôchodku, dôchodkový systém, trh práce, ako aj opatrenia v rámci zdravotnej starostlivosti. To všetko požadujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne na vyjadrenie záverov odovzdám slovo pani Bastos, našej spravodajkyni. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem takisto kolegom a zástupcovi komisie za vaše pripomienky. Myslím si, že to bolo veľmi pozitívne pri um, diskusii o tomto návrhu. Myslím, že sa všetci zhodneme na tom, že to je veľmi aktuálna téma, ktorá je mimoriadne dôležitá práve s ohľadom na sociálne a politické aspekty tejto témy. My v podstate máme všetci tie isté také základné predstavy, pretože existuje istá, eh, istá nevy, eh, nevybalansovanosť. Um, Eh, ide tu samozrejme aj o rôzne otázky, ktoré eh, vystávajú v jednotlivých členských štátoch a ktoré mm, vlastne si vyžadujú, aby sme urobili určité návrhy, aby sme urobili isté opatrenia tak, aby sa budúcnosť v tejto oblasti, v oblasti dôchodkov a dôchodkového zabezpečenia vyvíjala tým smerom, že my e, vzbudíme určité očakávania a nádej u našich e, občanov. Toto od nás e, ako od svojich zástupcov občania aj očakávajú. Je jasné, že dôchodok je právo, je nárok zamestnancov potom, ako platili po svoj celý pracovný život príspevky do dôchodkového zabezpečenia. Tak diagnoza bola stanovená, teraz je potrebné vytvoriť opatrenia, tieto zrealizovať aj podľa a za rešpektovania situácie v jednotlivých členských štátoch. To je to, čo je pred nami. Ja vám všetkým ďakujem za vašu spoluprácu a teraz e, čakáme na a teraz čakám na to, aby ste mi podali e, pozmeňovacie návrhy. Ďakujem pekne, takže pripomeniem, že lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 20. 5. január na poludnie. Vo výbore pre ženy sa o tom bude hlasovať 17. februára 2013 a vo výbore pre zamestnanosť 21. februára. Táto otázka by sa mala dostať na plenárnu schôdzu uh, v termíne, ktorý bude ešte len určený. Ďakujem pekne a posuniem predsedanie pánovi Gustansonovi. Så där eh, då eh, går, återupptar vi diskussionerna i utskottet och eh, vi går in på... ďakujem. Budeme teda pokračovať v našej práci výboru. Prechádzame k bodu 11, to je výmena názorov s írským predsedníctvom. Vy samozrejme viete všetci, že od januára má predsedníctvo rady e, Intus Irsko a my sa všetci veľmi tešíme na spoluprácu s vami. Výbor, e, tak ako je obvykle, v novembri navštívil Irsko, e, Mal som to privilegium stretnúť sa s pani Lynch z kabinet, s členmi jej kabinetu a s inými osobami. My sme tam boli dva dní a hovorili sme o celom rade najrôznejších vecí. My sme tu mali my sme sa tu mnoho dozvedeli o tom, ako si predstavuje írske predsedníctvo politiku EÚ za tento pol rok, ale takisto sme hovorili o ženách. My sme e, mali skutočne výborné rozhovory a veľmi si ceníme, že sme túto príležitosť mohli využiť. Takisto si vysoko cením, že ste prišli k nám a dúfam, že budeme mať dobré, e, dobrú výmenu skúseností najskôr. E, chcem, aby dostal slovo pán minister Lynch a potom pani, prepáčte, pani Lynch a potom e, dostanú uh, slovo členovia výboru a potom samozrejme a, e, a potom samozrejme pani ministerka vám mohla odpovedať, ale teda hovorím, tešíme sa, že ste tu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán predseda, áno, podľa mňa sme mali naozaj v novembri veľmi plodné stretnutie. Bolo fajn mať takéto neformálne stretnutie v neformálnom prostredí, čo nám umožnilo otvorenie a úprimne hovoriť o veciach, ktoré súvisia s postavením žien. A musím priznať, že som naozaj mala pocit, že to stretnutie bolo užitočné, stalo za to a jednoznačne tá delegácia bola oveľa menšia ako obyčajne e, býva. Ale tak či onak som mala pocit, že to bolo veľmi plodné a naviazali sme kontakty a priateľstva ktoré podľa, na, podľa mňa v budúcnosti dobre využijeme, pretože na jednej veci sa asi všetci dohodneme a to je to, že postavenie žien v spoločnosti a rovnosť postavenia žien v spoločnosti by bola prospešná nie len pre jednotlivé členské štáty, ale aj pre celú Európu na ceste do budúcna. Takže, pán predseda, vážení kolegovia z parlamentu, je mi veľkým potešením otvoriť to, čo dúfam, že sa ukáže ako veľmi plodná diskusia dnešného dopoludnia počas 7. hoľského predsedníctva eh, je to, v eh, cieľom dosiahnuť de facto rodovú rovnosť v celej Európskej únie Eh, veľmi rada som sa, eh, sa zúčastním veľmi dobrých diskusí a som rada, že som sa mohla zúčastniť dobrých, dlhých diskusí s vami, pán predseda, aj menšej skupiny kolegov, ktorí uh, v novembri uh, boli v Dubline. Dnes poludnia má možnosť roz- nadviazať na túto diskusiu a hovoriť so všetkými tohto pracu, pra, ťažko pracujúceho alebo pracovitého výboru pre ženy, ktoré e, má v kompetencii celú škálu otázok vrátane práv žien a rovnosti žien. Rok 2013 predstavuje 40. výročie pristúpenia Írska do Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Vtedy z 6 členských štátov sa rozšírilo na 9. Posledné írske predsedníctvo bolo ešte počas 15 člennej EÚ, ktorá sa rozšírila na 27. A my sa tešíme na rozšírenie ducha európskej spolupráce e, na Chorvátsko v roku 2013 a na ostatné krajiny v nadchádzajúcich rokoch. Vážení kolegovia, členstvo v Európskom hospodárskom spoločenstve malo významný dopad na pozíciu žien v Írsku. Celá legislatíva EÚ v tejto oblasti posilnila hospodárskú pozíciu žien v Írsku. V dôsledku toho Írsko má teraz jeden najlepšie vzdelané ženy, aj mužov, ale aj ženy ako pracovnú silu v Európe. Napriek ťažkým hospodárskym problémom mnohí absolventi našich škôl pracujú v sektoroch, E, kde e, produkujú e, či už potraviny alebo služby a pred niekoľkými rokmi to bolo nepredstaviteľné pre nás. Európska únia prilákala mnohé medzinárodné firmy k nám, čo vytvorilo nielen možnosti vývozu, ale aj možnosti pracovných príležitostí. Inštitucionálne mechanizmy, ktoré sme v Írsku zaviedli na riešenie diskriminácie a na podporu rovnosti, vrátane rodovej rovnosti, sa stali modelmi osvedčených postupov a teraz sme ich len ďalej posilnili o novú štruktúru, ktorá prepojí rovnosť a ľudské práva na vylepšenie oboch týchto aspektov. Sme presvedčení o tom, že Írsko bolo jednou z prvých obetí hospodárskej krízy, nielen kvôli e, prehriatému sektoru stavebníctva a e, mali s, um, úverom v polovici minulého desaťročia. Situácia je v jednotlivých krajinách rôzna. E, taký strednodobý dopad bol skôr na zamestnanosť mužov. My máme rovnaké obavy ako výbor pre ženy, aký negatívny dopad bude mať kríza nielen na mladých, ale aj na ženy a chudobu žien. To všetko sú veci, ktoré trápia všetkých v Európe. Írsko stojí takisto pred výzvou prvej krajiny E, na ktorú sa vzťahuje tento program, ktoré predseda Európskej únie. Iri sú známi pre svoj optimizmus. Ten optimizmus nám pomôže obstať v hospodárskych búrkach, ktorým sme museli čeliť za posledné roky. Ten istý optimizmus a naozaj odhodlanie prinášame aj do nášho predsedníctva a, e, priority írskeho predsedníctva budeme riešiť a pri nich určite budeme hľadať ďalej za naše krátkodobé národné ciele. Máme dlhodobé, dlhosiahle predsedni- e, e, ciele a perspektívy, ktoré chceme presadzovať počas nášho predsedania. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, pani poslanci, írske predsedníctvo predstavuje veľkú silu a ja spolupracujem s litovskými a greckými kolegami pri príprave vyhlásenia TRIA, ktor, v rámci ktorého sa budú koordinovať programy troch predsedníctiev aj v oblasti rodovej rovnosti. Dúfam, že ministri Litvy a Grécka prídu koncom apríla do Dublinu, kde sa podpíše toto vyhlásenie TRIA. Siedme írske predsedníctvo EÚ má priniesť stabilitu, rast a E, pracovné príležitosti pre Európsku úniu. V tomto kontexte nesmieme strácať zo zreteľa význam rodovej rovnosti, ktorá prispieva k hospodárskemu rastu v celej Európe. Rovnosť by nemala byť vnímaná ako náklad, ako výdavok, ale ako kľúčová zložka silného hospodárstva, ku ktorému prispievajú všetci občania a z ktorého majú prospech všetci občania. Európsky pakt pre rodovú rovnosť, ktorý schválila Rada v roku 2011, hovorí o tom, že politiky rodovej rovnosti sú dôležité pre hospodársky rast, prosperitu a hospodárskú súťaž a konkurencieschopnosť. Efektívne využívanie ľudského kapitálu je kľúčom k konkurencieschopnosti hospodárstiev. Tieto témy sú e, na pozadí nášho programu pre rodovú rovnosť a venujeme pozornosť angažovanosti žien aj v agende Európa do roku 2020. E, vďaka e, štedrej ponuke Európskej komisie chceme zorganizovať e, technickú konferenciu na vysokej úrovni koncom apríla a dúfame, že pán predseda sa budete môcť aktívne zúčastniť tohto podujatia. Táto konferencia bude technickej povahy, odbornej povahy. Plánujeme tam e, zvolať od národných odborníkov pre rodovú rovnosť a pre zamestnanosť zo všetkých členských štátov, z kandidátskych krajín a z, našich, a z partnerských krajín EEA. Ponúkneme im príležitosť preskúmať, porovnať štatistické dôkazy, výsledky výskumu o účasti žien na trhu práce. Chceme v maximálnej možnej miere využiť príležitosti pre, pre všetkým dobre vzdelanú ženskú populáciu v Európe, aby mohli dosiahnuť a rozvinúť svoj potenciál naplno. Dúfame, že budeme naďalej spolupracovať a zabezpečíme optimalizáciu prínosu žien k hospodárskemu rastu a globálnej konkurencieschopnosti. Uh, pretože, nie len preto, že naši konkurenti sú v tejto veci ďalej ako my ale aj z iných dôvodov. Nová stratégia zamestnanosti a mnohé vyjadrenia komisie v minulosti sa zamerali na účasť žien na hospodárskom živote ako na nutnosť. E, naši globálni konkurenti sú na to momentálne lepšie ako Európa v tejto veci. Ak má Európska únia dosiahnuť svoje ciele zamestnanosti do roku 2020 musíme kolektívne pristúpiť k tomu z dvoch strán. Musíme sa dostať z aktuálnej hospodárskej krízy a hľadiť za ňu. Ak chceme dosiahnuť ciele zamestnanosti do roku 2020, musíme spolupracovať, zvyšovať mieru zamestnanosti žien, tak ako to ministerka e, pre rodovú rovnosť. Venujem pozornosť tomu, aby sa odstránili prekážky účasti žien na trh práce v rámci európskeho semestra a v rámci špecifických odporúčaní, ktoré vydala Európska komisia. Počas konferencie o hospodárskej angažovanosti žien plánujeme riešiť otázky žien, ktorí sa rozhodli, ktoré sa rozhodli zamestnať sa a chceme takisto vyzvať ženy k tomu, aby začali podnikať Máme vynikajúci program na posilnenie podnikania medzi ženami. A rada by som, radi by sme si vymenili naše názory a skúsenosti s inými krajinami, aby sme sa navzájom vypočuli a navzájom sa poučili v duchu spoločenstva. Vážení kolegovia, kolegyne, hoci nebudeme mať počas jeského predsedníctva neformálne zasadnutie rady na túto tému. Ministri pre zamestnanosť a sociálnu ochranu sa stretnú vo februári v Dubline na neformálnej rade ministrov EPSCO. Ministri, ktorí sa zúčastnia tejto rady, budú mať možnosť zúčastniť sa špecifického seminára o rodovej rovnosti, ktorému budem predsedať. Ako som už spomenula predtým, mám v kompetencii viacero e, veci e, vo vláde okrem iného aj úloha mladých. Som presvedčená o tom, že nielen v Írsku, ale v celej Európe staršie ženy sú nedostatočne, nedostatočne zastúpené na trhu práce toto odpojenie sa, vzdialenie sa od hospodárskej nezávislosti vedie k tomu, že majú nízke dôchodky a neskôr sa dostanú na hranicu chudoby. Počet starších žien stále stúpa, hovorím o ženách eh, medzi 50 a 60 rokmi predsa len je tu ešte stále veľký rozdiel medzi počtom mužov a žien v tejto vekovej kategórii, ktorí sú ekonomicky činní. Využijeme pracovný seminár o rodovej rovnosti v rámci neformálnej rady EPSCO, aby sme si vymenili osvedčené postupy a hovorili o tom, aby členské štáty mohli viesť starších ľudí k tomu, aby boli aktívni a aby, sa, aby aktívne prispeli k tomu, že e, v staršom veku nebudú odkázaní na chudobu plánujeme predložiť informačné oznámenie predsednicov o výsledkoch aj tohto seminára, aj konferencie v apríli na Junovú radu EPSCO. A dúfam, že táto dôležitá práca, kde prepájame rodovú rovnosť, hospodárske blaho žien a hospodársky rast Európy, preberú e, európske inštitúcie v budúcnosti za svoje. Pán predseda, vážení poslanci výboru pre ženy, my v Írsku Vítame a ceníme si prácu vášho výboru aj celého parlamentu v boji proti násiliu proti ženám. Rada Európsky parlament sa dohodli, že je potrebné sa tejto téme venovať. Spolu pracujeme dobre, vypracovali sme program, smernicu boji proti obchodovaniu a e, ochranný príkaz a ochranu obetí trestnej činnosti. Násilie na ženách je naďalej významnou výzvou vo všetkých členských štátoch. E, počas e, cyperského predsedníctva odvedenú prácu môžeme len vítať. Výskum, ktorý robila AIGA a závery rady, ktoré boli prijaté na EPSCO v decembri 2012, sú základom nášho politického zamerania. Takisto sú veľmi dobre načasované, pretože násilie voči ženám je kľúčovou témou 50 7. zasadnutia výboru pre ženy, ktorá, ktorý zasadne v marci. Povediem írsku delegáciu a bude mi cťou vyhlásiť na plenárnom zasadnutí vyhlásenie Európskej únie e, na túto dôležitú tému. Po tom, čo zlyhala 56. zasadnutie CSV, e, dôležitá úloha žien E, naďalej pretrváva. Všetci si uvedomujeme, že 57. stretnutie bude mimoriadne náročné. Viem, že pri predchádzajúcej príležitosti sme nemali žiadny výsledný dokument, ale témou bola opäť násilie na ženách. Sme, všetci súhlasíme s tým, že neexistuje krajina v Európe ani e, krajina vo svete, kde by násilie na ženách nebolo významným problémom. A teda si myslím, že je veľmi zásadné a dôležité preto, aby všetky členské štáty EÚ úzko spolupracovali na tom, aby sme mali dobré, prísne závery e, do konca tohto stretnutia CSV. Pri príprave stanoviska pozície EÚ, to, sa začalo už pred niekoľkými mesiacmi E, na úrovni Európskej služby pre vonka, Európskej agentúry pre vonkajšiu službu. E, spolupráca bude kľúčová pre dosiahnutie cieľom, cieľa, ktorým je ten výstupný dokument a my robíme všetko preto, aby sme dosiahli tie závery z 50 ktoré dúfame, že budú prijaté na 57. zasadnutí CSV Takisto tam bude viacero vedľajších podujatí, ktoré zorganizuje nielen EÚ, ale aj misia Írska. Tieto e, vedľajšie, tieto sprievodné podujatia dajú príležitosť účastníkom vymeniť si názory a stanoviska štrukturovaným spôsobom. Počas mojej návštevy dúfam, že sa dozviem od členských štátov, aké najlepšie osvedčené postupy majú spolupracujem s viacerými ministrami aj v mene mojej vlády a dúfam, že budeme môcť predstaviť určité iniciatívy, ktoré boli prijaté aj v rámci írskej pomoci, čo je Medzinárodná agentúra pomoci Írska v rámci boja proti násiliu na ženách. Som presvedčená o tom, že írsky tým a kolegovia z ostatných členských štátov, ktorí sa aktívne zúčastnia na 57. zasadnutí CSV, prinesú do New Yorku dobré želania všetkých inštitúcií na dosiahnutie cieľov tejto inštitúcie a dosiahnutie úspechov rokovaní. E, s otázkou násilia na ženách a domáceho násilia je spojená aj tá téma, o ktorej vás určite poteší hovoriť, že v rámci Európskeho ochranného rozkazu počas nedávnych predsedníciov bol dosiahnutý pokrok. Chcem sa poďakovať kolegyni Paravovia, ktorá pracovala na tejto práci. Európsky ochranný príkaz je súčasťou EÚ balíka na ochranu obetí. Sú tu ustanovenia o štandardnom osvedčení, čo uľahčí už uznanie bez nejakých ďalších oficiálnych formalít. Uznanie ochranných opatrení bez ohľadu na hranice v EÚ toto zabezpečí pretrvávajúcu ochranu v rámci legislatívy aj pri ich presune medzi jednotlivými členskými štátmi, či už z dôvodov práce, cestovania, štúdia alebo iných dôvodov. E, Alen Šater, kolegyňa pre spravodlivosť, e, hovorila o tom, že e, sa, oveľa zle, že sa predpokladá v rámci balíka, celkového balíka pre ochranu obetí posilnenie tejto pozície. My chceme pracovať na začiatej práci cyperského predsedníctva a chceme, aby Rada a parlament čo najskôr prijali konkrétne opatrenia v prvom Septembri, semestri roku 2013. To support protection of victims na podporu ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, ktorým sa často stávajú ženy. Moji írsky kolegovia z oddelenia spravedlivosti pracujú na iniciatíve, ktorá sa týka poskytovania informácií o právach e, obetí obchodovania s ľuďmi. E, a toto bude nadväzovať na štvoročnú stratégiu komisie o odstránení e, obchodovania s ľuďmi, ktorá bola publikovaná minulý, minulé leto. Vážení kolegovia, asi pred 20 rokmi sa zrodila myšlienka 4. svetového samitu žien, e, ktorá potom viedla k pekinskej platforme pre akciu. Je to model dosiahnutia rodovej rovnosti a je veľmi relevantná v pokrokových krajinách, rozvinutých ako aj rozvojových a musíme čestne priznať, že ešte je veľa treba urobiť, aby sme dosiahli skutočnú rodovú rovnosť. Nemusím vám pripomínať 12 oblastí, ktoré sú identifikované v pekinskej platforme. V súlade alebo v, teda v spolupráci s skupinou na vysokej úrovni pre gender mainstreaming Ďalšie predsedníctva EÚ podnikli veľa výskumu v monitorovaní pokroku implementácie týchto jednotlivých oblastí. Už bolo vypracované, e, vypracované ukazovatele pre 10 z 12 týchto oblastí a bolo rozhodnuté, že Írsko sa bude snažiť pripraviť zvyšné ukazovatele počas svojho predsedníctva. Pán predseda, Eh, už určite poznáte vynikajúci výskum, ktorý bol podniknutý eh, Európskym inštitútom pre rodovú eh, rovnosť na podporu predsedníctiev, ako aj pekinskej platformy a na dosiahnutie rodovej rovnosti. Samozrejme, musím priznať, tiež, že my v Írsku máme veľmi špeciálny vzťah k tomuto inštitútu, pretože jeho vytvorenie bolo jedným z výsledkov nášho posledného írskeho predsedníctva. Práca v oblasti médií musí sa tiež podniknúť e, s náležitou, e, s náležitou pozornosťou. Sloboda prejavu a sloboda médií sú základné práva, ktoré musia byť vždy rešpektované a tieto slobody sú identifikované tiež rešpektované v pekinskej platforme. Ale Pekinská platforma tiež poukazuje na to, že médiá môžu zohrať kľúčovú úlohu v úlohe žien a vo zvyšovaní povedomia o rodovej rovnosti. Všetky medzinárodné inštrumenty pre rodovú rovnosť, CEDAW, Peking, Európsky pakt pre rodovú rovnosť a tak ďalej sú dôležité na dosiahnutie rodovej rovnosti pri príjmaní rozhodnutí e, pokiaľ ide o ženy a média, Pekinská platforma pre akciu zdôrazňuje potrebu mať e, ženy aj v rozhodujúcich pozíciách, nielen v manažmente, ale tiež pri vypracovávaní programov v médiách alebo e, v, v novinách. Média to je veľmi široká téma, ktorá by sa dala obsiahnuť len, na to, aby sa dala obsiahnuť len jednou štúdiou. E, myslím si, že už veľma, veľa, veľmi veľa sa popísalo o rodových stereotypoch a bolo by veľmi ťažké vypracovať um, merateľné ukazovatele pre túto komplexnú tému. A som si vedomá, že veľmi veľa už bolo urabené e, výborom FEM v rôznych témach, ktoré sa týkajú rodových stereotypov. Som sa rozhodla, že írske predsedníctvo sa bude v súvislosti s pekinskou platformou venovať, na, venovať vypracovaniu ukazovateľov merajúcich e, ženy v rozhodujúcich úlohách. E, správa e, Európskeho inštitútu je takmer hotová, venuje sa mediálnym spoločnostiam a tiež e, novinám v každom členskom štáte a v prístupovom štáte tiež v Chorvátsku. Myslíme si, že výsledky nám dajú veľmi dobré e, pred, mám, dajú veľmi dobrú predstavu o prítomnosti žien v rozhodujúcich úlohách a tiež v médiách. Ako druhý aspekt výskumu, tento inštitút sa tiež venoval prítomnosti politík na presadzovanie rodovej rovnosti v mediálnych spoločnostiach. Tento prístup eh, pracuje alebo je pokračovateľom programu eh, pre ženy v, vo vedúcich úlohách naši dánsky kolegovia vypracovali ukazovatele pre ženy v rozhodujúcich úlohách v životnom prostredí. Už možno viete, že komisia e, monitoruje ženské úlohy v rozhodujúcich pozíciách v šiestich oblastiach vrátane manažmentu, e, administratívy, politiky, diplomatickej služby a súdnictva. Z tohto výskumu plánujeme predstaviť závery závery rady, aby sme potom e, vyžiadali angažovanosť a záväzok členských štátov monitorovať takéto trendy. E, plánujeme zaslať e, tieto závery na júnový, júnové stretnutie EPSCO na, pre diskusiu a rozhodnutie bude, tieto závery budú prijaté ako príloha a potom samozrejme budú publikované tento inštitút teraz pripravuje komplexnú komunikačnú stratégiu e, na rozšírenie e, výskumu a na zvýšenie povedomia o týchto kľúčových otázok. E, týmto sa dostávam k ďalšiemu, ďalšej úlohe nášho predsedníctva. Chceme začať technickú prácu na návrhu smernice komisie o prítomnosti žien v podnikových radách na začiatku februára. Dúfame, že dosiahneme počas predsedníctva značný pokrok. Samozrejme, budú tu veľké výzvy a e, veľká publicita už e, tomuto, tejto téme bola venovaná pred publikovaním návrhov. Niektoré členské štáty prijali kvóty pre ženy v podnikových radách, iné si stanovili ciele a ďalšie už dosiahli veľký pokrok. pokrok. Niektoré krajiny, vrátane Írska, e, zatiaľ tieto percentá e, majú veľmi nízke. Európsky parlament a rada e, potvrdili význam rodovej rovnosti v príjmaní rozhodnutí. Potrebujeme využiť talenty žien aj mužov a chceme, aby Európska ekonomika prekvitala. Medzinárodný výskum ukázal, že psychologické a e, ekonomické benefity e, z rodovej rovnosti môžu zlepšiť e, výsled hospodárskej, sú veľmi dôležité pri optimálnom ekonomickom rozhodovaní. Niektoré členské štáty už majú vynikajúce výsledky v dôsledku pozitívnych iniciatív, v osvetových kampaní, stanovenia cieľov a kvót a tak ďalej. Ale ešte stále sú dosť dôležité rozdiely v úlohách žien v podnikových radách v rôznych členských štátach a e, tiež v prebiehajúcej práci, pokiaľ ide o dosiahnutie pokroku v tejto téme. A komisia e, preto e, predniesla e, dôležité návrhy. E, zmluvy EÚ majú tiež veľmi jasné posolstvo, pokiaľ ide o dosiahnutie rodovej rovnosti pre všetkým zamestnanosti. Hovorí sa o tom článku 157 zmluvy. A EÚ sa angažuje v oblasti rodovej rovnosti v článku 8 zmluvy o založení Európskej únie, ktorá hovorí, že vo všetkých svojich činnostiach únia sa bude snažiť ostrániť nerovnosti, podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami. Cyperské predsedníctvo zorganizovalo 6. decembra počas rady EPSCO debatu pre, s, s niektorými návrhmi pre budúce diskusie. A my, ak chceme pokračovať v tejto práci, musíme e, naďalej tomuto venovať veľkú pozornosť. Návrh komisie sa musí venovať najmä postupom pre vymenovávanie členov rád a na transparentnosť. Ale tiež sa snaží zaručiť, že nebudeme uvaľovať e, nerozumné zaťaženie napríklad na malá stredné podniky alebo na členské štáty, ktoré už podnikli úspešné opatrenia. Rada sa teší na úzkú spoluprácu s, Európskou, s Európskym parlamentom na návrhu tejto smernice. Ja dúfam, že členské štáty prostredníctvom rady sa budú aktívne zúčastňovať na preskúmaní návrhov komisie aby sme dosiahli skorú dohodu o vzájomne akceptovateľnom znení smernice. Táto by mala posilniť našu e, rodovú rovnováhu a posilniť tiež e, podnikateľské rozhodovanie. Ale samozrejme sú tu veľké výzvy, ktoré stoja pred nami pri presadzovaní tejto otázky. E, pokiaľ ide o smernicu o e, materskej dovolenku. Ako viete, sme tu teraz v slepej uličke. Ja som sa zúčastnila mnohých stretnutí o tejto téme vrátane e, stretnutia e, ministrov v Krakove, ministrov pre rodovú rovnosť počas polského predsedníctva, ale bohužiaľ nebolo možné nájsť dohodu a akceptovať návrh parlamentu. E, tiež bolo vyjadrené, že tie pozmenujúce návrhy príliš zasahovali a narušovali princípy subsidiarity a proporcionality. Ja by som rada našla cestu z tejto slepej uličky, ale toto e, závisí od stupňa flexibility, ktorú chce ukázať Európsky parlament. Budeme naďalej spolu diskutovať, ale ešte príliš skoro na to, aby sme dávali nejaké sľuby, ktoré by sme potom možno nemohli dodržať e, Hlavným môjim cieľom, prečo som tu dnes, je predstaviť vám program e, nášho predsedníctva v, v súlade e, alebo v, s cieľom dosiahnuť naše ciele rodovej rovnosti. E, pripravili sme rôzne podujatia, aby sme dosiahli tento cieľ a dúfame, že sa nám náš záväzok podarí splniť na národnej aj medzinárodnej úrovni sme vždy veľmi ambiciózni a chceme tiež presadzovať iniciatívy na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu e, žien, práv žien. E, na záver by som mohla povedať, že budeme sa venovať otázkam, ktoré sú dôležité pre ženy, no pre ženy v podnikových radách, ženy v médiách e, a tiež e, ekonomickú angažovanosť žien všetkých e, vš rôzneho veku. Toto e, budeme robiť s cieľom ich ekonomickej nezávislosti aj tiež maximalizácie ich prínosu, aby sme zaručili globálnu konkurencieschopnosť Európy. Írske predsedníctvo sa bude venovať otázkam, ktoré sú dôležité pre blaho žien a Predovšetkým tiež sa budeme venovať aspektom násilia na ženách na nadchádzajúcom stretnutí CSV. Vážené e, kolegyne a kolegovia, e, ďakujem vám pekne za pozornosť. a Teším sa na našu debatu. Rada zodpoviem akékoľvek otázky a teším sa na našu úzku e, a verím, že plodnú spoluprácu, ktorá nás čaká počas írskeho predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani minister Kalinč. Takže prejdem do, do Švedčiny. Tack så hemskt mycket, eh, ministern. Vi, som sagt, vi är glad att du... Srdečná vďaka, pani ministerka. My sa veľmi tešíme, že ste si našli čas a prišla k nám. Ja viem, že výbor bude mať určite veľa otázok a preto odozdám slovo predovšetkým našim koordinátorom a potom ostatným e, členom výboru a potom môže pani ministerka samozrejme reagovať na otázky. Takže najskôr pani Gabriel z EPP. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani ministerka, ďakujem, že ste prišli medzi nás, ďakujem za vaše vystúpenie a dovolte mi poprieť vám veľa úspechov pri dosahovaní vašich cieľov, ktoré sú určite ambiciozne, ale určite nie sú nerealizovateľné. Takže na úvod by som chcela upozorniť na dve kľúčové slova, ktoré podľa mňa veľmi silno zazneli vo vašom vystúpení. To spoločný prístup a výmena osvedčených postupov. Myslím si, že to ponúka veľmi dobrú a pres, po, pevnú metodiku na riešenie rôznych tém. E, teší nás aj to, že írske predsedníctvo kladie dôraz na optimalizáciu účasti žien na hospodárskom raste, podnikateľské aktivity žien, podporu úlohy žien na trhu práce. To, je te, to sú témy, ktoré, e, z ktorých môžete spo, e, spoliehať sa na našu podporu. E, tri také témy, ak dovolíte. Poprvé, čo sa týka viacročného finančného, finančného rámca Európskej únie do roku 2020, je pre nás dôležité, aby boli špecifické finančné prostriedky vyčlenené predovšetkým e, v rámci programu rovnosť, právo a občianstvo, aby sa neobmedzili tieto finančné prostriedky. Takže dúfam, že tu môžeme rátať s podporou európskeho predsedníctva v tom, aby financovanie aktivít, ktoré súvisia s právom žien a rovnosťou mužov a žien, e, boli zabezpečené na rovnakej úrovni. Druhý aspekt teší nás to, že kladete veľký dôraz na boj proti násiliu na ženách a v tomto prípade je naozaj nutné presadzovať jasnú a silnú pozíciu aj v rámci rokovania OSN o postavení žien. Pre nás a pre mňa je teda skôr otázka, Mm, čo, ako chcete zabezpečiť následné kroky po prijatí záverov z decembra 2012 a aké konkrétne opatrenia chcete prijať, aby sa toto ustanovenie uplatnilo v praxi? Ďalšia téma, sa, ktorá ma veľmi zaujala, je to návrh smernice pani Redingovej. Vy ste hovorili o technických prácach, ktoré sa spravia. E, a ktoré svedčia o tom, že v členských štátoch sú rôzne postupy. Aby som vám poskytla viac informácií, chcela by som vedieť teda, kedy asi táto práca bude zrealizovaná, čo bude obsahovať, aby sme mohli zaujať spoločné e, stanovisko, aby sme mohli zabezpečiť to, že táto problematika sa posunie vpred. A na záver Eh, vo vašom vystúpení to nezaznelo tak veľmi silno, ale chcela by som vás vyzvať, aby sme nezabúdali na to, čo sa deje mimo Európy, konkrétne v kontexte e, po arabskej jari. Mali by sme sa zabezpečiť aj to, že írske predsedníctvo bude naďalej obhajovať úlohu žien eh, v týchto prechodných situáciách v tých krajinách, aby ženy sa zúčastňovali rokovacích e, výborov a aby práva žien aj v týchto krajinách boli chránené. Ďakujem. Takže poprosím, aby ste sledovali dobrý príklad pani Gabriel, aby ste hovorili krátko, rýchlo, stručne, aby každý mal možnosť vyjadriť sa. Pani Thompson, skupina SAD. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Pani ministerka, za vašu prezentáciu. Študovala som históriu žien v Írsku a viem, že naozaj ste dosiahli veľké úspechy. Ešte aj odtedy, keď ste vstúpili spolu s Dánskom v 73. do Európskej únie, E, možno tie najzásadnejšie zmeny sú, boli práve v oblasti úlohy žien a momentálne írske ženy sú naozaj v čele Európy. To je veľmi inšpirujúce. Dúfam, že aj my dopracujeme smernicu o kvótach e, žien vo vedení podnikov do konca írskeho predsedníctva a ja teda aspoň budem na tejto veci pracovať v rámci možností tohto parlamentu. Takisto by sme sa nám páči, ako už povedala kolegyňa, že podporujete boj proti násiliu na ženách a že bude mať snáď vlastnú smernicu, európsku smernicu, následne po uznesení Európskej rady. A chcela by som sa vás niečo opýtať, čo ste nespomenuli. Pred írským predsedníctvom ste hovorili o... Videla som nejaké návrhy predsedníctva a tam sa uvádzalo, že budete pracovať alebo že zorganizujete seminár o, na tému ženy a média, pretože to je veľká výzva v Európe, keď hovoríme o ženách v uvedení podnikov, ale keď hovoríme o ženách a médiách, v diskusiách vidíme, že sa viac zúčastňujú týchto diskusí muži. Čiže chcela by som vedieť, či toto, čo som sa dočítala v návrhoch vaš, pri, vašich príprav, či sa to premietlo do konečného programu a či budete riešiť aj túto otázku. To boli moje tri otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz odovzdám slovo pani Pajranovej, Parvanovej. Parvanovej, ktorá bola spomenutá v vystúpení pani ministerky. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani ministerka, samozrejme blahoželám k odhodlanosti a silným prioritám mm, činnosti, ktorá spadá aj do kompetencie nášho výboru. Ešte raz by som vám chcela k tomu poblahoželať a súhlasím s kolegyňami, ale asi vás neprekvapí, e, keď budem sa zameriavať na otázku boja proti násiliu. Finálna fáza uzavretia trialógu o EPO Civil Dúfam, že tá časť rokovaní počas cyperského predsedníctva už bola ukončená a teraz vlastne ten trialog sa má len dotiahnuť do konca. Sme presvedčení o tom a dúfame, že vaše predsedníctvo to dokáže a podporí nás, pretože je to veľmi dôležité pre implementáciu EPO criminal takisto, čiže nielen v rámci občanského práva, ale v rámci trestného práva. Ak to neschválime, tak to bude blokovať ďalšiu veľmi dôležitú legislatívu. Už teraz pani Redingová vyjadrila určité obavy v tom zmysle, že sa to celé naťahuje, zdržuje. A dúfam, že vám sa podarí presvedčiť členské štáty o tom, že je potrebné urychliť práce. Druhá otázka sa týka viacročného finančného rámca, predovšetkým špecifického programu financovania v rámci práva občanov a občianstvo a podpora rovnosti medzi mužami a ženami a odstranenie násilia na ženách. Dúfam, že budete mať tú pozíciu a že sa silno zaangažujete preto, aby ste podporili to, že sa nezniží finančná obálka vyčlenená na túto činnosť. A na záver tá najťažšia téma o, o mesiac bude 57. zasadnutie výboru pre ženy OSN a v decembri som si vypočula vystúpenie vášho veľvyslanca v OSN a záväzok vašej krajiny podporiť tentokrát úspešné, úspešnú dohodu na uznesení a je veľmi dôležité, aby pozícia EÚ bola jednoznačne prezentovaná, aby bola e, konzistentná, koherentná. Ešte dôležitejšie je to, e, ak sa teda OSN a výbor konečne na nejakom uznesení dohodnú, tak aby Únia ratifikovala toto uznesenie a sme presvedčení e, v poprednú úlohu irského predsedníctva, aspoň takto vyjadril váš pán veľvyslanec. V týchto kritických mesiacoch dúfame, že sa vám podarí zvýšiť angažovanosť aj štátov, e, kde prebehla arabská jar. Pán Rumiera, nech sa páči. Uh, mm, ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani ministerka. Mám tu pripomienky k rovnosti, násiliu a zamestnanosti, čiže posledné tieto tri e, témy, ktoré tu odzneli. E, začnem e, tým jednou z tém a to je, viete, že máme Um, návrh smerni, respektíve návrh smernice o rovnakom zaobchádzaní. A ja vieme, že írske predsedníctvo má veľký záujem, aby sa uh, veci pohli. A moja otázka je veľmi jasná, veľmi priamočiara, aké sú šance, aby sme niečo dosiahli počas tohto semestra, počas tohto poloroka. Druhá otázka sa týka násilia. E, je tu niekoľko otázok, ale ja spomeniem len dve. E, jedna je Dafne. E, máme veľký záujem na tom, aby Dafne bol taký viditeľný spôsob pomoci pre obete a ja by som rád vedel, aká je situácia v tejto otázke. A druhá vec, vy ste to aj spomenuli, som veľmi rád, že ste, na, že ste to spomenuli a to je, je e, situácia napríklad e, žien, ktoré sú obeťami brutálneho násilia na celom svete a e, E, naša nejaká neschopnosť, bezmocnosť v tejto téme. E, zajtra odchádza delegácie do Čile na, Latinsko, na stretnutie s latinskoamerickými krajinami a je to téma, ktorej sa budeme venovať. A nakoniec dve krátke otázky. Jedna na, sa týka roz, rozdiel, platových rozdielov. Ja viem, že sa tu snažíme e, znížiť e, tento rozdiel a ja by som rád poznala, aký je váš osobný názor na to, ako kríza možno bola e, využitá, respektíve ako kríza spôsobila zníženie prístupu žien na pracovný trh. Ja viem, že niekedy tá kríza e, je používaná ako taká výhovorka e, pre nerovnaké zaobchádzanie. A preto by som rád poznal, aký je váš e, pohľad na túto tému. Ďakujem pekne a zabudol som spomenúť, že pani Paranova je za zelených a pán Romevaj Rueda z ALDE. Ideme ďalej a teraz pani Morin Šatej za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vaše vystúpenie. Chcela by som položiť tri otázky a upozorniť na veci, ktoré sú pre nás veľmi citlivé. Poprvé, spomenuli ste, že mladé ženy v súčasnosti e, sú veľmi vzdelané a že prinášajú veľký prínos. Ak sa pozrieme však na to, čo sa deje do, v oblasti vstupu na e, trh profesionálnej práce, ženy majú oveľa ťažšiu možnosť nájsť pracovné e, miesto. Ich e, odmena je oveľa nižšia a predovšetkým chcem trvať na tom, že ich kariéra je oveľa horšia, oveľa menšie možnosti kariérneho postupu majú ženy ako muži. Chcem vám povedať, že ak naozaj chcete, aby sa tieto problémy riešili, aby E, úloha a postavenie žien v hospodárstve a vo svete práce sa zlepšila. E, musíme hovoriť o týchto troch veciach. Vstup na trh práce, rovnosť odmeňovania a rovnosť kariérneho postupu a odborného rastu. A čo mienite spraviť v tejto oblasti? Druhá téma, e, o ktorej by som chcela hovoriť, to je dopad krízy na ženy. Som spravodajkyňou Európskom parlamente, v tomto výbore e, na túto tému. Máme štatistiky a konkrétne údaje. E, máme pocit, že veci zaostávajú, už sa zhoršujú. Situácia, postavenie žien je veľmi e, ohrozené a ešte stále viac sa ohrozuje pre všetkým na trhu práce, no chudoba žien je už realitou a dopad krízy ešte posilní túto chudobu. Čo mienite spraviť v tejto oblasti, aby ste viedli štáty k tomu, aby bojovali proti dopadu krízy na ženy a ich možnosti práce? Tretia téma. Máme európsku politiku mimoriadne dôležitú e, politiku, ktorá má prispieť k rovnosti mužov a žien vo svete práce. Je to Európsky sociálny fond. To je veľmi silná páka. Nepočula som však, že by ste boli spomenuli túto možnosť, túto páku obrazne povedané. E, máme politiku integrácie žien do trhu práce, návrat žien do práce, valorizáciu kompetencií žien, ocenenie kompetencií žien. A viete, že v diskusiách o rozpočte Európsky sociálny fond bol veľmi oslabený. Myslím si, že to je základná páka, základný nástroj, ktorý máme a ďakujem vám vopred, že ho budete obhajovať. E, takisto má, e, máme tu kolegov, ktorí prišli z francúzského regiónu a takisto e, Mm, ďakujem všetkým za to, že ste prišli a chcela by som vás upozorniť, alebo teda um, upraviť vašu pozornosť na prácu, ktorú robí Európsky parlament. Všetkých vás tu zrečne vítame. A teraz dostáva slovo uh, pani Estrela z SAD. Prezident, ministr. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, ako správodajkyňa pre smernicu o materskej dovolenke. Určite ma teda chápete, že budem sa venovať tejto téme. Hovorili ste o, o, o tých e, úzkých miestach, o, hovorili ste o tom, že to musíme prekonať. Vy ste hovorili o práci polského predsedníctva. Určite sa musíme všetci pokúsiť e, sa k tomu znova dostať, e, intenzívnych prácu na tejto téme a musím ešte raz zopakovať, e, ako sa nám páčila práca polského predsedníctva, aj keď teda v konečnom dôsledku nebol, nebolo v stave e, to, tú prácu ukončiť. Ale my rozumieme a chápeme problémy, ktoré majú jednotlivé členské štáty práve e, odvodenie od e, tej ťažkej ekonomickej situácie, ktorá teraz vládne, ale len ťažko môžeme pochopiť, prečo rada e, to doteraz všetko blokovala. Viac ako dva roky parlament viac, pred viac ako dvoma rokmi prijal parlament moju správu a napriek veľmi rozdielným iniciatívam Eh, rada nedala žiadnu odpoveď eh, v tejto téme. Rada nebola otvorená eh, na naštartovanie dialogu, keby bol hoci aj neformálny. A zo strany parlamentu sme boli, myslím, veľmi flexibilní, veľmi otvorení riešeniam a povedali sme, že my by sme veľmi radi naštartovali dialog s radou tak, aby sme tu našli nejaké riešenie. Ale doteraz eh, rada na toto nereagovala. A kým rada nereaguje, nemôžeme ani my sa dostať dopredu eh, v tejto téme. To je otázka spolurozhodovania. Ráda, parlament, komisia, my všetci tu máme určité, určitú mieru zodpovednosti a kompetencia takisto, ale sme povinné, povinní vždy rešpektovať na názor tej e, inej inštitúcie, tak aby sme mohli spolupracovať. A týmto e, vlastne urobíme pre našich občanov to, čo je najlepšie. Niektoré európske združenia ktoré sú veľmi reprezentatívne. Um, sociálna platforma medzi iným a, a združenie, združenie alebo, alebo Európsky um, zväz odborárov hovorili o tom, že to v tomto musíme pokročiť a dávali nám lehoty e, v rámci roku 2012. E, Takže na týchto platformách to blokované nie je. Pani ministerka, naše očakávania od irského predsed... Eh, kladené na irské predsedníctvo sú veľmi vysoké. A my len dúfame, že sa rýchlo nájde riešenie v tejto situácii. A to tak zo strany rady, ktorá by mala preukázať ochotu viesť dialog. Toto je vlastne to jediné, čo my chceme. Aby to bol dialog, ktorým my spoločne na, v rámci ktorého my spoločne nájdeme vyvážené riešenie, ktoré bude, uh, bude slúžiť eh, celej európskej rodine a ktoré uh, rodinám a ktoré e, takisto bude rešpektovať želania európskych rodín a našich európskych občanov. My si myslíme, že Európa stojí pred veľkou demografickou výzvou. Naše občania sú čím ďalej tým starší. Um, rodí sa málo detí a to je takisto e, niečo, čo by sme mali podporiť e, politiku e, materskej dovolenky. Myslím si, že by sme mali všetci pochopiť, že toto nie je len problém žien, ale že tento problém sa týka celej spoločnosti. A preto A preto dúfame, že rada nás nebude nútiť k tomu, aby sme z tejto témy urobili tému e, kampane európske, do európskych inštitúcií e, na rok 2014. E, toto ma vedie k tomu, že musíme jednoducho uznať, že po jeden celý mandát, po jedno celé mandátne obdobie nebola rada v stave zohľadniť tieto témy a rešpektovať názory na inštitúcie. Pani ministerka vy ste hovorili, že e, rada nemôže e, akceptovať všetky návrhy, no ale povedzte nám, ktoré nemôžete rešpektovať alebo akceptovať. E, my sme ochotní otvoriť rokovania tak, aby sme našli riešenie najvhodnejšie pre európskych občanov. Srdečná vďaka za to, že ste prišli a želám vám veľa úspechov v nových úlohách, ktoré pred vami stoja v rámci vedenia Európskej únie. Ďakujem pekne, teraz pani Vuskut z SAD. Ďakujem pekne. Pán predseda, pani ministerka, ďakujem za váš úvod. Už ste v ňom spomenuli. Boj proti násiliu na ženách, ktorý je naozaj dôležitou prioritou írskeho predsedníctva. Tiež to vidíme vo vašom programe. Pokiaľ ide o otázku násilia, rada by som sa podrobnejšie venovala E, mrza, najmä mrzačeniu ženských e, genitálií. Nie len Írsko je veľmi aktívne v tejto otázke, ale tiež EÚ sa tejto téme venuje. A moja otázka je, ako sa to odrazí v práci írskeho predsedníctva E, zamýšľa vaša vláda e, prijať nejaké opatrenia, ako e, skoncovať s týmto mrzačením, s touto praxou a aké budú vaše aktivity v tejto téme. A moja ďalšia otázka sa týka smernice o boji proti diskriminácii, podobne ako pán Rómeva, e, by ma zaujímali vaše konkrétne kroky počas irského predsedníctva a predovšetkým v otázke viacnásobného, e, disk, viacnásobnej diskriminácie, pretože tiež to e, veľakrát súvisí s, s rodovým aspektom. Ďakujem pekne. A teraz pani Kraca, EPP. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka. To, že ste e, prišli k nám na výbor na začiatku e, vášho predsedníctva. Je pre nás veľmi dobrá príležitosť e, sa s vami porozprávať. Ukázalo sa, že sú tu veľké výzvy pre nové predsedníctvo, výzvy dosiahnuť rast a stabilitu v týchto ťažkých časoch a nájsť zdroje, aby sme naplnili naše ambície v rámci ekonomickej sociálnej súdržnosti. A ženy sú v jadre týchto snách, v týchto ambícií. Kolegovia už spomínali nové príležitosti pre podnikanie, to e, je zjavné v mnohých štátoch, e, komisia si je toho určite vedomá, respektíve teda náš výbor si je toho vedomý, je tu potrebné podporiť podnikateľské prostredie pre ženy, malá stredné podniky, ich účasť v podnikových radách e, v podnikoch po celej Európe. pred rokom v júli, e, teda viac než pred rokom v júli 2011, ja som bola spravodajkyňou pre tému podpory žien v podnikateľskom svete a odporúčali sme vytvorenie záväzných, stanovenie vytvorenie e, záväzných kvót žien v podnikových radách aby ženy mohli tiež dosiahnuť e, kariérny postup, aby si mohli budovať kariéru, aby e, respektíve a ak toto nie je priateľné, tak by bolo treba nájsť nejaké iné riešenie, iný nástroj podpory žien. v, súlade, v súvislosti s, so smernicami komisie by ste tiež povedali, že je potrebné dosiahnuť pokrok. My chceme, aby Európa predstavovala rovnaké príležitosti a podmienky pre všetkých, aby tu nebolo iba niekoľko dobrých príkladov z niektorých krajín. Je tu veľa technických otázok, rôzne typy, rôzne štruktúry podnikov v rôznych krajinách, ale my budeme spolupracovať aj s našim právnym výborom, aby sme mohli dosiahnuť návrh, čo sa dá urobiť, aby ten návrh bol samozrejme aj právne e, v poriadku. Musíme tomuto venovať veľkú pozornosť a tešíme sa na našu spoluprácu s predsedníctvom. Dúfam, že vyriešime technické problémy, že e, zabezpečíme, že všetko to bude právne v poriadku a postaráme sa o to, aby e, fungovali tie najlepšie osvedčené postupy v celej EÚ. A ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, má dočinenia s dopadom krízy na ženy. Rada by som zdôraznila otázku nestability na pracovných trhoch a toho, ako to vplyvňuje ženy a tiež ako to vplyvňuje zdravie ľudí, pretože samozrejme kríza má dopad na zdravie ľudí. Je tu teraz taký otáznik nad verejným zdravotníctvom, nad zdravím uh, ľudí a predovšetkým žien. A rada by som bola, keby ste sa venovali tejto otázke. Ďakujem. A teraz pani Klevety. Ďakujem. Pán predseda, e, vítam vás, pani ministerka. Je to pre nás potešenie znova vás vidieť, aj členov vášho týmu. Samozrejme, už sme sa mohli stretnúť v rámci našej delegácie minulý rok v Dubline. Chcem vám zaželať všetko najlepšie a ja verím, že sa nám podarí e, dosiahnuť pokrok. Ste veľmi silná osobnosť a myslím, že aj dnes ste tu prišli s veľkým odhodlaním, ktoré je viditeľné. Niekoľko z mojich kolegov už poukázalo na niektoré problémy a ja verím, že budete sa silno zasadzovať za riešenie týchto problémov. Na našom dnešnom programe, možno, že je to iba náhoda, ale máme tri veci, ktoré sú veľmi dôležité. Mali sme v prvom rade ehm, otázku primeraných, bezpečných a udržateľných dôchodkov, to bol bod 10 a my určite v našom výbore budeme potrebovať e, vašu podporu, pretože situácia týkajúca sa dôchodkov je veľmi ťažká, je to naozaj taký ten horúci zemiak a je to aktuálna otázka a som e, dúfam, že e, tiež budeme venovať pozornosť otázke inštitútu pre rodovú e, pardon, o inštitútu, ktorý je vo Vilniusu. E, dnes ešte o tom budeme hovoriť e, a som veľmi rada, že ste spomenuli užitočnosť tohto Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Potom tu máme ešte absolutórium za rok 2011, to je bod 13 na tom našom dnešnom programe a ja e, nie som veľmi rada, respektíve ľutujem to, že vo výročnej správe nie sú poznámky dvora auditorov o výdajoch na politiky rodovej rovnosti na nešťastie takýto bol záver v našom e, výbore, ale ďalší kolegovia aj spomínali otázku rozpočtovania. Ja dúfam, že vy podniknete kroky na to počas nasledujúcich šiestich mesiacov, aby sme mali e, jasné pravidlá a jasný prehľad o e, rozpočte. Ďakujem a ako posledná rečnička pani Basto za EPP. Ďakujem, pán predseda. E, rada by som privítala pani ministerku ako predstaviteľku írskeho predsedníctva. Veľmi dobre ste popísali problémy, ktoré čelia ženy v celej Európe a ktoré treba riešiť. Rada by som sa zamerala na tri otázky. Poprvé, viacročný finančný rámec EÚ a financovanie programu občianských práv. Konkrétnejšie e, boj e, proti diskriminácii žien. Ja som bola spravodajkyňou pre hodnotenia, pro, hodnotenie programu DAFNE. Bolo to, ten program bol vytvorený v roku 1982 a odvtedy zažilo mnoho úspechov, mnoho členských štátov si je vedomých, e, ako užitočné sú takéto programy na boj proti násiliu na ženách, aj e, deťoch a zraniteľných skupinách. Myslím si, že úspechy tohto programu sú vynikajúce, a, ale naše znepokojenie e, je tu kvôli tomu, že sú uh, E, že nie je jasné, aké bude financovanie tohto programu v budúcnosti. Vy ste vyjadrili politický záväzok zabezpečiť, že toto financovanie nebude znížené v blízkej budúcnosti. A to nielen teda preto, že je to veľmi aktuálna téma, ale tiež je to dôležité preto, lebo sa dokázalo, že v časoch ekonomickej a sociálnej krízy na nešťastie situácia žien sa zhoršuje v mnohých členských štátoch. E, ďalšou otázkou sú dôchodky a zabezpečenie toho, že e, práca v domácnostiach sa bude brať do úvahy, E, tiež e, prerušenie e, kariéry, prerušenie práce na to, aby sa na, na starostlivosť o deti, respektíve o závislé osoby. Ak táto práca v domácnosti sa bude brať do úvahy, myslíte si, že teda počas írskeho pracovníctva mohlo by sa to brať do úvahy pri vypočítavaní dôchodkov? A nakoniec veľmi dôležitá otázka, negatívny dopad ekonomickej sociálnej a finančnej krízy na členské štáty. Vy pochádzate alebo prichádzate z členského štátu, ktorý dostal finančnú e, pomoc od tzv. trojky a Portugalsko, moja krajina, je podobný prípad. A dopad sociálnej, finančnej a ekonomickej krízy je naozaj devastujúci, je viditeľný a predovšetkým je e, zrejmý na ženách, ktoré boli e, vytlačené mnohokrát e, na okraj záujmu do chudoby. A chcela by som sa spýtať, či prinesiete nejaké odporúčania pre členské štáty, ktoré prijali úsporné opatrenia. A teraz naozaj už posledný rečník, predtým než dáme slovo pani Lynch a teraz teda dám slovo pani Hannibal, ktorá mi e, povedala, že bude veľmi stručná, takže mám len jednu otázku. Ja viem, že máte nový zákon o prostitúcii a to je otázka, ktorej sme sa veľmi venovali v, tejto, v tomto výbore a rada by som vedela trošku viac o tejto otázke v Írsku. Ďakujem pekne všetkým poslancom za vystúpenie a teraz odovzdám slovo pani Lynch, aby mohla odpovedať eh, na tieto otázky a pripomienky, ktoré tu odzneli. Odovzdám vám slovo. Áno, podľa tej najlepšej tradície začnem poslednou otázkou. Nie, nemáme legislatívu. Nemáme novú legislatívu o prostitúcii v Irsku. Samozrejme, že máme legislatívu v súvislosti s prostitúciou. Každá krajina podľa mňa má. Ale momentálne sa snažíme naozaj seriózne zamyslieť po širokých konzultáciách z oboch strán, mimochodom, z oboch strán. Myslím si, že ľudia majú problémy s tým a pochopiť, prečo vôbec diskusie s obomi stranami tí, ktorí pracujú v, v priemysle so sexom a tí ľudia, ktorí sú úplne proti, a teda vieme, o kom hovoríme, hovoríme o kriminalizácii obstarávateľa, nie poskytovateľa. Takže seriózne zvažujeme túto otázku a ešte sme nepriklonili sa ani jednej, ani druhej strane, ale myslím si, že to budeme musieť v írskom kontexte riešiť ale určite nebudeme mať novú legislatívu. Niekedy, keď ľudia vidia konzultácie, tak predpokladajú, že to je príprava na nový zákon, ale nevždy je tomu tak. Takže to je k tej téme a teraz by som chcela zareagovať na tú celú v podstate hospodárskú, ekonomickú otázku alebo problematiku. Je to obrovská problematika nie len pre uh, um, naše členské štáty. Áno, viem, že Írsko teraz predseda, takže budem skôr hovoriť v mene rady a nie v mene Írska, ale musíte chápať, že vždy je to akási kombinácia, e, keď nejaká krajina preberá predsedníctvo. Tak ako vy, aj my sme príjimateľmi, aby som povedala skôr úveru ako pomoci od trojky E, pretože sme ho splatili a boli sme prvá krajina, ktorá vstúpila do tohto programu a sme presvedčení, že budeme prví, ktorí z neho vystúpime. A v maximálnej možnej miere sme sa snažili chrániť najzraniteľnejších od najzávažnejších dôsledkov recesie. Samozrejme, nemôžete ľudí ochrániť pred recesiou. My sme sa snažili a maximálne, ako sme vedeli, ochrániť tých najzraniteľnejších. A myslím si, že sa nám to podarilo. Áno, ľudia trpia, všetci to vieme, ale musíme zabezpečiť to, aby, keď hovoríme o zamestnaní, aby ženy netrpeli viac ako muži. Musíme si dať na to veľký pozor a musíme zabezpečiť, to, že keď zavádzame programy, a máme vynikajúce programy, nielen v Írsku, ale naozaj v celej Európskej únii, myslím si, že je tu obrovské množstvo skúseností a poznávkov, o ktoré sa môžeme navzájom podeliť. E, v zmysle podnikania, v zmysle povzbudzovania pomoci, podpory žien. My v Írsku najviac vzdelávame tých, ktorí sú najmenej zamestnateľní potom a ja si nemyslím, že by to tak malo byť. Myslím si, že to je niečo, čo musíme seriózne zvážiť, pozrieť sa na to naozaj zblízka. Ľudia, ktorí majú najlepšie výsledky v škole, potom skončia ako ľudia, ktorí vo svojej vlastnej profesii, profesii sa nedostanú na vrchol, v niektorých oblastiach viac, v iných menej. Rozdiel v platoch, to je veľmi zložitá téma na riešenie. Je zložitá, ťažká a navyše vyzerá veľmi jednoducho, ale v skutočnosti nie je. Keď vstupujete do akéhokoľvek zamestnaneckého vzťahu, ako ste správne upozornili na to, uchádzač vie presne, asi aký plat dostane, vie, o aké miesto sa uchádza, vie, aký plat to obnáša. A tie rozdiely platové sa začínajú prejavovať až potom. Už v rámci zamestnania sa začínajú prejavovať tieto rozdiely. A ide o to, ako budeme toto riešiť, ako zabezpečíme to, že ľudia sú jednak lepšie informovaní a že aj zamestnanci, aj zamestnávateľia e, vedia sa e, tomu brániť. Aj zamestnávateľ musí vedieť povedať, k tomu to nedojde, pretože chcem, aby som od zamestnancov vyťažil čo najviac. Čiže potrebujeme sa zamerať na zamestnávateľov, nielen na zamestnancov. A ja som naozaj presvedčená o tom, že ak Európa robí niečo dobré, tak je to to, že keď sa dohodneme, že v jednej veci, na jednu vec sa pozrieme spolu, tak to robíme naozaj veľmi dobre. Naozaj to sa nám darí. A myslím si, že sa musím zamerať na tie oblasti, kde sú veci dosiahnutelné. Každé predsedníctvo má svoje 6-mesačné obdobie, takže určitú problematiku posuniete trošku vpred. Pak náhle posúvate tým správnym smerom, tak by ste sa mali na to zamerať. Akým smerom to posúvame, na čo kladieme dôraz a či naozaj sa posúvame vpred. Na to by sme sa mali zamerať. A preto som dnes ráno spomenula, a viete, mala som rozdielne rady o tom, či mám alebo nemám spomenúť smernicu o materskej dovolenke. Dostala som rôzne pokyny. Spomen to, nespomen to, nespomen to, spomen to. Ak to nespomenieš, tak potom, čo bude... Viete, všetci sme to zažili Všetci to poznáme. Takže my sme sa rozhodli, že keď Európa napreduje a malo by byť možné, aby sme sa posunuli pred v tejto oblasti, e, pustíme sa do toho iba vtedy, keď budeme presvedčení o tom, že existuje ochota k spolupráci. To je jediný dôvod. Nemusíme ísť do toho. Ale myslím si, že mali by sme. A to je rozdiel. Ja si myslím, že by sme mali. A ja si myslím, že ak je ochota k spolupráci, tak budeme naďalej o týchto veciach hovoriť. A tým, že budeme o tom naďalej hovoriť, tak asi nájdeme riešenie. Subsidiarita, zodpovednosť, kompetencia členských štátov, to sú veľmi citlivé otázky a veľmi dôležité pre všetkým pre nás v Írsku, pretože sme naozaj veľmi malou krajinou a do veľkej miery v podstate sme mimo hlavného európskeho kontinentu, čiže sa nás to týka mimoriadne. A uvedomujeme si veľmi dobre potreby krajín, aby si sami mohli určiť, čo chcú. Ale mali by sme túto problematiku posunúť vpred, ak tu bude ochota. A my sa do toho nepustíme, kým nebudeme mať túto záruku ochoty spolupráce. Pretože niektoré krajiny nie sú tak ďaleko ako iné a iné krajiny, ktoré v tejto veci majú veľmi dobré výsledky. Mali by sme dokázať sa v tom posunúť vpred spoločne, ale nepustíme sa do toho, kým nebudeme mať záruku ochoty spoločne posunúť túto vec vpred. Mohli by sa tomu jednoducho vyhnúť, povedať nie, nespomenúť to. Ale myslím si, že v tejto E, fáze Irsko väčšinou v podstate tlačí, e, využíva tú svoju váhu a myslím si, že napriek tej ťažkej hospodárskej situácii a recesii myslím si, že vnímame pozitívne svetlo na konci desi v Európe, takže ak by sme mohli pokročiť, tak sa do toho pustíme. Určite nič nesľubujem, nie som si istá, že sa nám to podarí, ale pokúsime sa o to. Uh, Celá otázka zamestnanosti žien súvisí s inými vecami. To nie je len samostatná téma. A v mojej kompetencii sú štyri oblasti v Írsku. Ja osobne toho, si myslím, že toho priveľa, ale nevyberem si, to je moja úloha. E, ľudí, ľudia s postihnutým, rovnosť, staršie obyvateľstvo a mm, psychické zdravie. Myslím si, že spolu to celkom dobre ide, to musím priznať. Ale v týchto štyroch oblastiach som sa snažila a snažím sa za posledného pol druhá roka získať prístup celej vlády k tomu, čo s tým spravíme. Keď hovoríme o ľuďoch v tej neskočej fáze ich života, to nemôže byť iba o sociálnej ochrane, to musí byť aj o zamestnaní, to musí byť o doprave, o bývaní, o ďalších veciach Takže keď hovoríme o ženách a zamestnanosti, to nie je len jedna jediná téma. To nie je len o tom, že nie je dosť pracovných príležitostí pre nich. Obnáša to celú škálu ďalších vecí. Je tu ďalšia celá problematika, ktorá súvisí s materskou dovolenkou, celá problematika, ktorá súvisí s starostlivosťou o deti, vzdelávanie. To všetko musíme riešiť spoločne a musíme k tomu aj takto pristúpiť. A to isté platí aj o mzdových rozdieloch to, ako ženy zvládnu, že si nájdu čas popri práci, venovať sa rodine a potom sa zase vrátiť do práce a tú ochranu, ktorú musíme okolo toho vybudovať. Čiže naozaj musíme mať realistický prístup, ale zároveň potrebujeme spoluprácu a zohľadnenie toho, že niektoré členské štáty nie sú tak ďaleko ako iné v súvislosti s, tejto, s touto problematikou násilie na ženách. Neviem, či mám rovnakú tole- či uh, mám rovnakú toleranciu k tejto téme, ako som mala predtým. Myslím si, že postupne uh, na to naberá na uh, stile. Myslím si, že v oblasti násilí na ženách v rámci OSN musíme sa dopracovať k jasným, presným záverom. Musíme ukázať, že túto tému berieme vážne, pretože ak sa na to naozaj pozrite zblízka, tak keď hovoríme o mzdových rozdieloch a ďalších témach, ktoré súvisia so ženami, prečo? Prečo sa to považuje za jednoducho v poriadku páchať násilie na ženách? Nie je to v poriadku a nemalo by to byť. A mali by sme v tejto téme vystupovať veľmi tvrdo. Európsky ochranný príkaz. Ja som presvedčená o tom, že počas nášho predsedníctva to ukončíme. Nemôžem vám dať absolútnu záruku, ale naozaj na tomto dopracujeme, pretože to je jeden z veľmi praktických krokov, ktoré vedie, ktorý vedie k ochrane k ženám a ktorý nevedie k tomu, že e, sa rozhodneme ísť pred a povieme, oj, opäť sa to len opakuje a vracia sa to. Môže to byť v otázke zamestnanosti, starostlivosti o deti, ale môže to byť aj v súvislosti s tým, ako zabezpečiť odstup osoby, ktorá pácha na žene násilie. E, Musia to byť veľmi praktické kroky a rozumné, priateľné kroky. A otázka ochrany v tej veci si Európa počína veľmi dobre. A ide práve o oznanie toho, že v Európe musíme v tejto veci spolupracovať, pretože svet sa naozaj stal veľkou dedinou. Musíme v týchto veciach spolupracovať. Musíme. Myslím si, že všetci rozmýšľame rovnako a všetci to berieme veľmi vážne e, tie témy, ktoré nás trápia, máme k tomu rôzne prístupy, ale všetci to berieme veľmi vážne. Uh, mrzačenie pohlavných orgánov žien, máme k tomu jednoznačné stanovisko. Irské predsedníctvo, keďže sme teraz uh, predsedníctvom E, nemôžeme robiť všetko, čo od nás chcete, ale môžeme vás uistiť, že to berieme veľmi vážne, že berieme veľmi vážne otázky žien a násilia na nich, bez ohľadu na to, aké násilie sa jedná. Toto je naozaj veľmi, veľmi zlé násilie. Ale v tejto téme máme jednoznačný silný názor a musíme to mať naďalej, v podstate na poprednom mieste je to jednoducho nepriateľné a musíme naďalej tvrdiť, že to je nepriateľné a myslím si, že členské štáty vyjadrili jednoznačne tento názor, nielen členské štáty, ale aj rada. Čo sa týka dôchodkov, myslím si, že to je téma, ktorá trápi celú Európu, ktorá sa týka nás všetkých. Je to téma, e, na ktorú musíme naozaj pozrieť sa veľmi zblízka. Vraciam sa k tomu, že musíme seriózne zvážiť túto lohu a podporovať starnúce ženy v tom, aby naďalej ostávali zamestnané a aktívne. Myslím si, že to je súčasť toho celého balíka a naozaj sa aj týmito vecami budeme seriózne a zblízka zaoberať. Nie som si celkom istá, či otázka občianstva či sa v nej posunieme vpred. To, čo e, bolo vyrokované, to podporujeme a buď pokročíme v tom pred, pretože jednoducho tomu sa nedá vyhnúť. To, o čom dnes hovoríme, sú veci, ktoré sa týkajú nás všetkých, čiže nie je to len e, otázka tohto výboru, ale myslím si, že to by sa malo týkať všetkých výborov Európskeho parlamentu, čiže túto tému je potrebné posunúť vpred. Jednoducho sa musí posunúť vpred. A podporujeme návrhy komisie vždy e, E, kedy budeme môcť o týchto veciach hovoriť a náš názor zaznie jasne a hlasno. Už som hovorila o CSV a o pozícii je správne, že musíme mať silnú európsku pozíciu v tejto veci. Jednoducho preto, že potrebujeme, aby OSN e, bolo čo najsilnejšie v tejto oblasti. Násilie na ženách, o tom som hovorila, boj proti diskriminácii, tu vám nemôžem nič slúbiť, že práce sa dokončia a zrealizujú, ale my to vnímame ako veľmi dôležitú problematiku, ktorej venujeme prioritu, predovšetkým celá oblasť e, postihnutí, ktorá spada do mojej kompetencie ochrana postihnutých ľudí pred diskrimináciou, o ktorej vieme, že existuje. O tom vieme všetci. A dopad krízy na eh, ženy v Írsku Myslím si, že to je zase len o zabezpečení toho, že ľudia sú chránení v maximálnej možnej miere, ale na druhej strane, ako by som to povedala, aby sa tak nepohltili tou, nezahltili tou krízou natoľko, že zabudnú vytvárať štruktúry, ktoré budú užitočné potom, keď sa dostaneme z krízy Európami, ako aj všetci ostatní. Aby nezabudli na to, že je potrebné vytvoriť dobrý základ, na ktorom sa dá ďalej budovať. Túto prácu je potrebné spraviť a možno je teraz príležitosť na to, aby sme prehodnotili veci, zaviedli veci, ktoré zabezpečia to, že keď sa dostaneme z krízy, už budeme mať pevný základ, na ktorom môžeme ďalej stavať. A to sa dá spraviť len tak, že uznáme, že určité veci súvisia s hospodárskou krízou, ktoré nemôžeme spraviť teraz, ale to neznamená, že ich nebudeme môcť spraviť v budúcnosti. To je veľmi dôležité podľa mňa. Mzdové rozdiely, to som vyriešila, že? Dobre, ďakujem pekne. Dokončím po švedsky. Um, Takže srdečná vďaka. Srdečná vďaka, pani ministerka. Ehm, mali sme tu množstvo otázok a poznámok. Určite ste e, videla, že sa tešíme na vaše predsedníctvo. No a my sa takisto zúčastníme v New Yorku. Niekoľko členov z našho výboru e, pôjde do New Yorku a preto je tu dobrá šanca, že pred zasadnutím a aj počas zasadnutia budeme môcť spolupracovať. My sa veľmi tešíme, že ste dnes mohla prísť medzi nás. Ešte raz srdečná vďaka a všetko dobré pre vaše predsedníctvo.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 Začneme hlasovať. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Speak, extreme... Ak sa chcete porozprávať, tak samozrejme to môžete urobiť mimo tejto miestnosti. Uh, then, uh, Budem už hovoriť po švédsky. Máme na programe elektronické hlasovanie. Poprvé absolutórium za rok 2011, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Pani Klivety, radi, rada by ste poprosila o slovo? Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Myslím si, že toto je dôležitá správa Je to v poriadku? Takže rada by som bola, aby sa tá správa, aby sa o správe hlasovalo tak, ako bola predložená. Myslím si, že by to bol dobrý signál zo strany výboru, aby sme e, vyzvali Európsku e, úniu, aby venovala veľkú pozornosť e, rozpočtu a rozpočtovaniu pre rodové otázky. Takže začneme pozmeňujúcim návrhom 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz e, jednotka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dvojka za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 6 za, proti, zdržali sa, prijaté 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté deviatka bola stiahnutá. Teraz konečné hlasovanie. Hra, hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Takže správa bola prijatá. Teraz máme bod 13, Absolutórium za rok 2011, Všeobecný rozpočet EÚ, oddiel 3, komisia. Máme tu jedno pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie otváram. Ukončujem hlasovanie. To bolo prijaté, takže aj táto správa bola prijatá. Prechádzame k bodu 14. Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia voči ženám až dievčatám v súvislosti s 57. zasadnutím Komisie OSN pre postavenie žien. A začneme e, ústnou otázkou, to je krátka. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti Zdržali sa? Myslím si, že si to musíme overiť elektronicky, takže otváram hlasovanie o tomto prvom pozmeňujúcom návrhu. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol prijatý. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Tri za, proti, zdržali sa, prijaté. Štyri za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 6 bol stiahnutý, teraz 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 e, bol stiahnutý, teraz 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz máme elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie o tomto konečnom znení. Ukončujem hlasovanie 27, čiže bolo to prijaté. Teraz e, je to návrh uznesenia. Začneme e, pozmeňujúcim návrhom 9 za, proti, zdržali sa, prijaté 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 11 z... Je to iba jazyková úprava, čiže prejdeme k ústnemu návrhu, e, k vypusteniu tých e, slov. Ak nie sú námietky, tak môžeme hlasovať, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 4 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že si to musíme overiť, takže hlasujeme elektronicky o štvorke. Ukončujem hlasovanie. Bolo to prijaté. Prechádzame k peťke. Hlasujeme po častiach. Hlasujeme o prvej časti za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Uh, veľmi ťažké povedať, takže si to overíme. Čiže hlasujeme o druhej časti pozmeňujúceho návrhu 5. Ukončujem hlasovanie. Bolo to zamietnuté. Teraz máme ústny pozmeňujúci návrh. E, je tu nejaká námietka? Ak nie, tak hlasujeme. Takže, kto je za? Proti? Zdržali sa? Od, zamietnuté. Ústny návrh, ďalší. Takže, je niekto proti? Nie. Dobre, tak hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Bolo to zamietnuté. Teraz 7 za, proti zdržali sa prijaté, 6 za, proti, zdržali sa prijaté, 8 za, proti, zdržali sa prijaté. E, návrh 1 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme elektronicky o celom návrhu uznesenia. Ukončujem hlasovanie. teda, pardon, bola tam jedna karta naviac, ale nevadí to. Ale e, teda SAD malo jednu kartu naviac. Takže ešte raz opakujeme toto hlasovanie. A by som chcel už teda ukončiť. Áno, teda už ukončujem toto hlasovanie takže to bolo tiež prijaté. A nakoniec bod 15, príprava viacročného finančného rámca vzhľadom na financovanie spolupráce EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a zámorskými krajinami a teritóriami a tak ďalej. Chcem sa spýtať, či by spravodajkňa chcela zobrať slovo? Ak nie, tak e, začneme hlasovaním. E, desiatka za, proti, zdržali sa, e, prijaté. 11 za, proti, zdržali sa, prijaté. 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 12 za, proti, zdržali sa, prijaté.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 zdržali sa, prijaté. 21 za, proti, zdržali sa, prijaté. 22 za, proti, zdržali sa, prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 24 za, proti, zdržali sa, prijaté. 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27 za, proti, zdržali sa. Myslím si, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to pre istotu. Otváram hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 27. The vote is closed. Takže to bolo zamietnuté. Oh, asi som dobre. Musím si dať nové okuliare. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 30 za, proti, zdržali sa prijaté. 31. Hlasujeme po častiach. Sú tu tri časti, teda prvá časť za, proti, zdržali sa. Veľmi ťažké to bolo vidieť, takže si overíme tú prvú časť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Bolo to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Ehm, mohli by sme sa spýtať. Ja si myslím, že by sme to si to mohli nejako overiť, ale teda 32, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté. A bolo by možné e, hlasovať unblock e, od tých ostatných? Áno? Nikto nie proti? Dobre. Nie? Mm, Dobre. Tak, ideme postupne. 34 za, proti, zdržali sa, prijaté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 1 za,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 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, prijaté. 9 za, proti, zdržali sa, prijaté. A to znamená, že môžeme hlasovať e, o celom tomto návrhu. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. A uznesenie bolo jednoznačne prijaté, takže ďakujem pekne, to je všetko, pokiaľ ide o hlasovanie. Takže chcem povedať, že čoskoro budeme pokračovať, ale možno ešte nejaké 2-3 minútky vydržte a dúfam, že potom budeme pokračovať.

Okej, då eh, återupptar vi eh, förhandlingarna, utskottsmöte eh, och går takže budeme pokračovať s prácou vo výbore. Prejdeme na bod 16. To je práca na mobilita žien v Európskej únii. Máme na to najviac 30 minút, takže vás E, chcem poprosiť najprv pani správodajkňa, aby ste sa ujala slova. Pani Racuj. E, ďakujem, pán e, predseda. Veľmi krátky úvod a prejdeme ku konkrétnym bodom v, jedno, v správe. Takže my chceme Európu otvoriť, chceme, aby bola prístupnejšia. Dnes žiaľ máme ešte stále e, určité prekážky v mobilite e, zamestnancov z e, jednotlivých členských štátov. Sú to nedostatočnosti v jazykovom vzdelávaní, takisto o zábrany zladenia e, pracovného a súkromného života a e, takisto zabezpečovacie, zabezpečenie týkajúce sa pracovného života občanov. E, ten výbor, ten výbor možností, ktoré máme, je obmedzený a kvalitatívne nedostačujúci. Na budúci rok by sme sa mali pokúsiť zlepšiť pracovnú mobilitu. Tento výsledok sa dá dosiahnuť len vtedy, pokiaľ sa zaktualizujú momentálne vzdelávacie systémy a pokiaľ e, tie nové a silnejšie e, požiadavky na trhu zohľadníme a pokiaľ sa podľa možnosti e, budú môcť získavať nové, nové, profesné, nové profesné vzdelávania. Ehm, my chceme, aby sa zamestnanosť žien a mužov zvýšila na 75 Je dôležité, aby čím ďalej, tým viac občanov malo čo najvyšší, najvyšší úroveň vzdelania. Je to dôležité aj pre ženy, ktoré sú z časti um, vylúčené z trhu práce, keď napríklad sú na materskej dovolenke, alebo uh, z iných dôvodov. E, tu je teda potrebné zvyšovať a zlepšovať vzdelávanie žien a e, toto je vždy veľmi pozitívne. Pozitívne dopady na ekonomický rast to bude mať len vtedy, pokiaľ sa investície do ľudského kapitálu um, zvýšia a podporí sa aj, podporia sa aj ženy. Obsah e, tejto správy je rozdelený na úvodné ustanovenia pod, e, kde hovoríme o práve európskych občanov žiť v hociktorom meste, hociktorej obci a pracovať E, ten pocit e, príslušnosti ako európskeho občanstva e, to však nutne nepodporuje. Ekonomická kríza a to ovplyvňuje negatívne a ženy patria k tým, ktoré sú najviac dotknuté práve ekonomickou krízou rozdiely medzi zamestnávaním um, mužov a žien sú stále ešte značné, preto je potrebné podporovať ďalšie vzdelávanie, musíme dosiahnuť, aby sa súkromný a pracovný život dostal do súladu a aby sa tak zlepšili pracovné podmienky. Myslíme si, že je potrebné počiarknúť, aby sa, aby sa podporilo zrovnoprávnenie mužov a žien a Eh, aby sa eh, vyrovnali ich eh, šance. Je potrebné ešte raz intenzívne podporovať pracovnú mobilitu, toto je potrebné pretransformovať aj do národných legislatív, je potrebné umožniť ženám pracovať tak, aby mohli sa starať ešte plus o deti a uh, a e, príslušníkov svojej domácnosti. E, veľmi často sa stáva, že ženy pracujú bez zmluvy, že nie sú chránené e, legislatívnymi ustanoveniami alebo pracujú na čierno, dostávajú nižšie kvalitné, nižšie kvalitné miesta a to nie len čo sa týka odmenovania, ale aj čo sa týka prestíže členských štát, štátoch. E, členské štáty by mali kontrolovať a monitorovať e, dodržiavanie práv žien, na, ktoré by sa mali uplatňovať na trhu práce, je potrebné bojovať s diskrimináciou a e, Takisto by sa mali zriadiť národné kontaktné miesto, miesta pre e, cezhranične pracujúcich e, v slobodnom povolaní, tak aby sa mohli voľne pohybovať. E, je potrebné zachovať transparentnosť pri odmenovaní, aby sme bojovali s diskrimináciou v tejto oblasti a takisto je potrebné vytvárať štruktúry a služby pre starostlivosť o deti, pokiaľ by niektorí z, zo zamestnancov Ukrajincov cestoval e, vycestoval za hranice so svojou rodinou, je potrebné e, odbúravať, e, odbúravať jednotlivé bariéry aj ponukou špeciálnych jazykových kurzov a odbúraním obmedzení, ktoré sú veľmi často prítomné na iných, drevných teda krajinách. A takisto ponúka vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pre takýchto ľudí potom dôležité body, podpora napríklad e, vzdelávania ako takého, program Erasmus. Členské štáty by e, sa mali napríklad pre postihnuté ženy alebo e, samostatne vychovávajúce ženy zvýšiť mieru podpory a takisto by mali byť intenzívnejšie implementované do programov ďalšieho vzdelávania. E, chcem pripomenúť, že lehoda na podávanie pozmeňovacích e, návrhov je 29. E, januára. Pozmeňovacie návrhy sa, o tých sa budú diskutovať do 18.30, medzi 15 a 18.30. v apríli sa bude, sa bude hlasovať vo výbore a v maji to pôjde do, plán, do pléna. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. A teraz pani Nevedialová má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, v prvom rade by som povedala, že správa pani spravodajkyne Ronzuli je naozaj veľmi dobre pripravená, som veľmi spokojná a naozaj veľmi málo vecí, ktoré tam treba doplniť. E, veľmi sa mi páči, že kladete dôraz naozaj na tie prekážky, ktoré ženy musia, musia momentálne prekonávať, pretože vieme, že e, vo súčasnej kríze a momentálne na trhu práce sú práve tou ohrozenejšou skupinou a samozrejme musia prekonávať prekážky či už pri vstupe na trh práce ako mladé absolventky, ale takisto aj počas výkonu povolania Vieme, že napríklad veľmi zaujímavou e, debatou v súčasnosti sú ženy v e, správnych radách e, podnikov, o ktorej sa vedie debata naozaj v celej Európskej únie. Je to jedna možnosť príkladov, ako môžeme ženy podporiť práve, práve týmto nariadením alebo týmto, touto dohodou. Uh, Eh, takisto je veľmi dôležité, na čo sa aj vy zameriavate, na podporu žien samoživiteľiek, podporu žien, ktoré sú na materskej dovolenke. Veľmi sa mi páči eh, napríklad článok 9, ktorý máte vo svojom návrhu, eh, kde hovoríte, že naozaj členské štáty majú podporiť napríklad ženy, ktoré pracujú, ktoré cestujú s manželom alebo naopak manželov, ktorí cestujú s manželkami do inej členskej krajiny, aby mali podporu pri výchove detí, čiže podpora zo strany škôlok, predškolských zariadení, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. Myslím si, že tento článok špeciálne je veľmi veľmi dôležitý. A takisto sa mi páči ďalší článok 10, o ktorom hovoríte o tom, že treba podporovať práve tie jazykové kurzy a začlenenie týchto ľudí, ktorí možno cestujú e, so svojím partnerom do zahraničia, do inej členskej krajiny, pretože veľakrát sa stáva, že ženy sa nevedia pri tejto mobilite uplatniť práve preto, že napríklad neovládajú jazyk alebo neovládajú to prostredie, či už zo sociálneho alebo z kultúrneho kontextu, takže naozaj toto vidím ako veľmi veľký prínos vo vašej správe, veľmi sa mi páči a určite podporím e, túto časť vašej správy veľmi významným spôsobom Možno veci, ktoré by som trošku viac vyzvihla, o ktorých by som možno viac chcela hovoriť aj vo svojich pripomienkach k tejto správe. Určite treba vyzdvihovať e, nové trendy mobility. To znamená, že je treba spomenúť, že čoraz viac sú to aj ženy, ktoré cestujú do zahraničia, že nie sú len tými sprevádzajúcimi osobami, ale častokrát sú to aj práve ženy, ktoré nájdu e, to pracovné miesto. A nie sú to možno len tie mladé ženy, ale napríklad aj vo východnej Európe je trošku trendom, že staršie ženy napríklad odchádzajú pracovať ako e, Eh, asistentky pre starších ľudí, čiže niečo ako, ako zdravotné sestry. A naozaj je treba vytvoriť podporu aj pre tieto ženy, aby, aby napríklad mali prístup už len ku zdravotnej starostlivosti a tak ďalej, čo je vlastne to, čo ste spomínali v predošlých, eh, predošlých častiach vašej správy. Určite ženy eh, v správnych radách spoločnosti je, čo už som hovorila pred chvíľočkou, veľmi dôležitý aspekt, ktorý treba spomenúť z môjho pohľadu a naozaj treba za to bojovať. Uh, Eh, ďalšie určite dôležité, čo aj vy hovoríte vo svojej správe, a to je vzdelávacia mobilita. Eh, I keď by som nehovorila iba o programe Erasmus, ktorý ste špeciálne e, vy spomenuli v jednom svojom paragrafe, ale hovorila by som možno aj o ďalších programoch, ako sú napríklad programy e, Grundvik, program Comenius a tak ďalej, kde nie je iba mobilita vysokoškolských študentov, ale je to napríklad mobilita učiteľov, učiteľiek, ktoré častokrát idú e, na tú mobilitu, na tú skúsenosť zo zahraničia. Čiže možno, keď už spomíname nejaký program, spomenula by som viacero a nielen tento jeden. E, ďalej možno môžeme spomenúť, keď hovoríme o programoch, nový program Mobility, ktorý bude zhrňať všetky, ktoré som aj ja spomenula pred chvíľočkou. Momentálne pracovný názov Yes Europe, e, o ktorom sme práve včera začali trialóg s komisiou a s radou. Čiže možno už spomenúť aj to, že je tento program mobility pre ďalšie obdobie a tie ďalšie programy už tým pádom zanikajú, čiže um, aby sme boli trošku aj dopredu, pretože budeme to pravdepodobne schovať trošku neskôr túto správu, tak aby tá správa bola naozaj trošku nadčasová, keď hovoríme o niečom konkrétnom. A možno ešte spomenúť, um, o čom sme aj včera hovorili, o absolventoch uh, a hlavne um, o tom čísle, že vlastne 60 absolventov vysokých škôl sú ženy že môžeme bojovať za to, že chceme, aby mal každý prístup ku vysokoškolskému vzdelaniu, aby sa číslo vysokoškolských absolventov zvyšovalo. To je super, to je všetko skvelé, ale musíme tým vysokoškolským absolventom zabezpečiť pracovné miesta. A to je práve debatovaná mládežnícka garancia, garancia pre mládež, kde by sme možno mohli e, vyšpecifikovať, že chceme, aby podporovala možno aj e, nejaká, nejakou súčasťou mladé ženy, ktoré skončia vysokoškolské vzdelanie alebo nejaké vzdelanie, pretože keď sa pozrieme na absolventov, 60% sú ženy, úspešnosť na trhu práce pri tých pri malom počte pracovných miest je 60 muží, čiže ženy sú iba 40 tých ľudí, ktorí získajú nejakú pre nejaké pracovné miesto. A keď hovoríme o tej podpore, tak možno aj toto by sme tam mohli zakomponovať. Ďalej, ja som včera aj hovorila, aj dnes to spomeniem, e, vzdelané pracovné miesta. Keď hovoríme o ženách na materskej, tak možno práve e, podporiť e, nejaký druh uplatnenia môžu byť práve vzdelané pracovné miesta, čo sme sa možno včera s pani kolegyňou nepochopili, ale je to niečo ako čiastočný pracovný úväzok, ale to pracovné miesto v podstate potom môže sa stať trvalým. Čiže je to celkom dobrý spôsob, kde napríklad ženy na materskej a ženy na dôchodku sa vedia alebo pred dôchodkom vedia nejakým spôsobom dohodnúť. A špecificky pri ženách hovorím o tom preto, že ženy na materskej sú na materskej, ale možno by sme to mohli postaviť aj pre mužov, ale nie je toľko mužov na materskej, ktorí nemajú možnosť uplatnenia sa, tak možno aj preto by som to spomenula takto. E, ďakujem vám pekne som pripravená na akúkoľvek spoluprácu, ale myslím, že ste to napísali veľmi dobre a naozaj zmien je potrebných veľmi málo. Ďakujem. Is... Uh, Ďakujem, pani Blinkovišata. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som sa chcela poďakovať pani Rozuli za vynikajúcu správu a súhlasím s tým, že ešte stála v podstate rodová segregácia v zamestnaní má obrovský dopad na kvalitu profesného života žien, vrátanie ich kariérového rastu, ehm, mzdy, spokojnosti s prácou a s ďalšími vecami. Takisto by som rada spomenula zo pár postrehov, ktoré súvisia s touto správou. Predovšetkým som presvedčená o tom, že popri vzdelávaní žien, ich integrácii, zamestnanosti, v tejto správe by sme mali hovoriť aj o problémoch žien s chudobou, rozdieloch v platoch, ich účasti na rozhodovaní spoločnosti. Keď hovoríme o týchto vyššie uvedených témach, ja by som navrhla, aby sme tam naznačili rôzne vekové skupiny žien, pretože každá veková skupina má svoje vlastné špecifické problémy. Po druhé, Mali by sme venovať väčšiu pozornosť integrácii žien na trh práce, napríklad zabezpečiť to, aby ženy mohli zmeniť svoju odbornosť, mohli sa rekvalifikovať, zvýšiť svoje kompetencie a získať kvalifikované pracovné miesta zodpovedajúce ich kvalifikácii. V súčasnosti stále viac žien je vzdelanejších, čo zvyšuje ich možnosť zamestnať sa, ale majú problémy e, s tým, ako spojiť rodinný život s pracovným životom. A teda práve dôvod rodinný je e, často tým dôvodom, prečo ženy e, sa zamestnávajú na nízko kvalifikovaných miestach. Vo výbore pre zamestnanosť eh, by sme mohli s týmto výborom spolupracovať a myslím si, že spoločne by sme sa dopracovali k silnejšej správe, ktorá by podporila mobilitu žien pre účely vzdelávania a zamestnanosti. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. A teraz sa pýtam, či niekto z komisie by chcel zareagovať. Nie? Dobre, takže v tom prípade... Aha, dobre, prepačte, nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem, komisia nemohla prísť a teda chcela som ich ospravedlniť. Bez problémov. Dobre, takže vrátim slovo pani spravodajkyni. Nech sa páči, ak chcete, ak chcete zareagovať nejaké záverečné pripomienky. Áno, ďakujem pekne. Pán predseda, nemám k tomu veľmi čo dodať, okrem toho, že jednoducho len poďakujem kolegom za Uh, pripomienky k tej časti mzdové rozdiely. Čo sa týka samotnej správy, myslím si, že to tam dobre povedané. Ďakujem pani Nevedialovej, pán, pani, pani Benkevičete za to, čo ste hovorili o otázky zdravia, chudoby a vekových skupinách. Pretože máte pravdu, tie problémy sú špecifické podľa vekových skupín, nielen problémy, ale aj potreby. Takže ďakujem pekne všetkým za vaše vyjadrenie a teším sa na pozmenujúce návrhy od kolegov. Určite e, tá spolupráca bude naďalej pokračovať a bude dobrá. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. A teraz poviem len, aký máme harmonogram. Čo sa týka tohto bodu, lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov je 28. januára 17.00 a budeme o tom diskutovať 18. a 19. februára a výbor pre ženy bude o tom diskutovať 22. a 23. apríla tohto roku a na plenárnu schôdzu sa to dostane asi v máji. Takže tým sa dostávame na záver tohto bodu a dostávame sa na ďalší bod, bod 17. E, práva na reprodukciu a e, z sexuálne zdravie, reprodukčné zdravie. E, dnes popoludní od 15. do 18.30 budeme pracovať. Bude to verejné vypočutie. Dúfam, že sa zúčastníte vo hojnom počte. Je to téma, ktoré sa budeme potom venovať neskôr tohto roku správe. A to vypočutie súvisí práve s touto správou. Dostávam sa ďalej na bodu 18, ďalšie stretnutia. Ďalšie stretnutie bude 18. februára od 15 do 18.30 a 19. februára od 9.00 do 12.30. A tým sa dostávam na záver nášho dnešného stretnutia. Ďakujem pekne.